Vážení kolegovia, začneme s našim zasadnutím. Prosím, poznamejte si najskôr, že bod 14, e, pomoc utečencom v Turecku, mal to byť pôvodne posledný deň, bude to ale do obeda od 10. do pol 11. tak aby mohla byť prítomná generálna riaditeľka generálneho riaditeľstva pre rozpočet a Miriam Ferron e, z generálneho riaditeľstva NIR. A potom hlasovanie o 10.30, e, presun číslo 4, to bude ako prvé, transfer číslo 4 a neskončíme už o 5. a koordinátori zasadnú okamžite o 5. a E, náš výbor bude opäť zasadať zajtra ráno, ako to bolo plánované. Ak nikto nenamieta, tak navrhujem, aby sme takto pozmenený program aj schválili. Oznámenie e, o zápisniciach 22. a 23. februára. Ak nebudú námietky vznesené, tak e, tieto zápisnice tiež budeme považovať za schválené. Teraz oznámenia predsedu a taktiež prezentácia štúdie o riadení a kontrole ručníckých fondov, trastových fondov. Bolo to včera na výbore pre e, kontrolu rozpočtu. Aj my sme sa chceli do toho zapojiť zo zjavných dôvodov a to z, dôvodu významu týchto fondov a taktiež pomoc Turecku. To všetko sa týka rozpočtového vesmíru. E, a FED a DEV tieto výbory boli prizvané na prezentáciu tejto štúdie. E, srdečne ich vítam. <clears throat> A teraz bezodkladne slovo dostane pán Murešan a pani Gardia Zabal. Ona vystúpi v mene pána Gajera. On sa dnes ospravedlnil. Zaoberajú sa uplatňovaním týchto trastových fondov v mene nášho výboru, rozpočtového výboru a potom pán Carrera a Nines Ferrer odprezentujú svoju prácu a odporúčania, ktoré vypracovali. Pán Murešan. Ďakujem, pán predseda. Ja som práve prišiel nie je prekvapujúce, že ste ma nevideli. Práve som teda prišiel, ako som povedal, dobré ráno všetkým. Je to dôležitá téma, o ktorej dnes hovoríme. A prichádza to vhod, pretože minulý týždeň Európska komisia začala pracovať na pokračovaní pomoci Turecku Videli sme ten návrh minulý týždeň. My sme ale boli v, prvom, v prvej etape preskočení ako rozpočtový orgán, ale o to viac teraz je tá správna chvíľa vyhodnotiť tieto trastové fondy. Sú naliehavé a treba to vidieť aj v kontexte celého rozpočtu a treba taktiež zabezpečiť práva parlamentu vo vzťahu s týmito poručníckými fondami. fondami. A prvý záver je ten, že Európsky parlament si plní svoje povinnosti vo vzťahu s rozpočtom EÚ. Sú tu záväzky pre tieto trastové fondy, ale členské krajiny si svoje povinnosti žiaľ nevždy plnia. A druhá vec, ktorú chcem povedať, je, že táto štúdia, a preto ju odporúčam vrelo všetkým vám, nám poskytuje informácie o plnení, sú tam aj odporúčania o, ohľadne zlepšenia fungovania týchto fondov. A v štúdii sa jasne konštatuje, že tieto trastové fondy sú rozbou pre integritu rozpočtu EÚ a demokratické zábezpeky sú tiež ohrozené. Myslím, že je to správny záver a ukazuje to, že medzi vládna metóda je späť. A to, čo nie je priateľné, je to, že ak sú právomoci EÚ v niektorých politických oblastiach, tak potom e, nie je priateľné nedať dostatok prostriedkov z rozpočtu a vymýšľať ďalšie nástroje. Takže podľa mňa, ak je tu právomoc EÚ v nejakej oblasti a chceme tam vidieť výsledky, členské krajiny chcú, aby boli dosiahnuté výsledky, potom by národní politici okamžite obvinili EÚ, ak by sa to neuskutočnilo, tak potom ale treba naozaj dať dosť e, rozpočtových prostriedkov. Ak sa tak nestane a potom sa urobi nejaký ad hoc e, poručnícky fond na medzivládnej úrovni, tak to nie je správne riešenie. Musí to byť nasledovné. Adekvátny rozpočet na vhodnej úrovni, dostatočne flexibilný a s dostatočnými rezervami pre nepredvídateľné udalosti. Od roku 2014 to tak e, bolo. Bol to neočakávaný vývoj. Či budú ďalšie neočakávané vývoji aj v nadchádzajúcom viacročnom finančnom rámci? Určite áno. A e, je to dôležité poučenie. Buď schválime opäť VFR, ktorý odzrkadluje situáciu 1. januára 2020, ale nebude schopný eh, reagovať na to, čo sa môže stať o 7 rokov neskôr, tak eh, buď eh, budeme mať neadekvátny VFR ako minulé, málo flexibility, malé rezervy no a jednoducho potom nemôžeme plniť to, čo od nás očakávajú občania musíme mať e, priestor aj na kompromisy, inak nesplníme to, čo od nás očakávajú občania, čiže treba sa poučiť z minulosti, prijať adekvátny VFR, dostatočnú flexibilitu, dostatočné marže, dostatočne solidný, e, čo sa týka <clears throat> objemu prostriedkov. Môj ďalší záver, e, naliehavosť týchto trastových fondov. Ak sa pozrieme na tú pomoc e, pre Turecko, e, milióny utečencov, myslím, že to bolo správne rozhodnutie, pretože sme mohli pomôcť utečencom v Turecku a zabrániť nezákonnému pristahovalectvu do EÚ. Bolo to naliehavé, bez pochyb. <clears throat> Ale ak sa pozrieme na Fond pre Afriku, tam si členské krajiny neplnia svoje povinnosti a miera e, uplatňovania je taktiež e, pripomalá. E, muselo sa o tom rozhodovať naliehavo? Nie, pretože to ani nebolo naliehavé. Potrebujeme tú dlhodobú politiku pre Afriku a musíme zabezpečiť dobré životné podmienky pre Afričanov. My sme tam boli minulý rok s týmto výborom aj v Tunisku a na Blízkom východe, pretože máme tu isté záväzky, máme aj prostriedky v rozpočte a to je ten správny nástroj. Treba pomôcť Afrike, ale cez rozpočet EÚ, teda tento trastový fond pre Afriku nebol naliehavou e, záležitosťou a ak si komisia myslí opak, tak potom treba priznať, že to zlyhalo, pretože sa v teréne nič až tak nezmenilo. Ale e, pri Turecku to bolo iné, bolo to naliehavé a nám to pomohlo, pretože sme zmiernili ten prílev nezákonných pristahovalcov do EÚ. Ďalší bod, a myslím, že to môže byť to najdôležitejšie. Európsky parlament sa nezapojil do rozhodovacieho procesu e, v momente e, vytvárania týchto fondov my sme potom schvalovali pozmenený návrh rozpočtu, aj čo sa týka transferov. Išlo aj o tieto fondy a je to zdaňovanie bez zastúpenia. Ak to nie je vyvážené, tak to nie je v poriadku. Malo to dopad na rozpočet, ale nemohli sme sa k tomu vyjadriť, iba neskôr sme mohli povedať áno a aj to mm, rýchlo, pretože to bolo naliehavé. A to by sa nemalo stať bežnou praxou e, vo fungovaní inštitúcií, takže e, mali by sme mať e, právo kontroly pri e, vytváraní trastových fondov, to treba zaručiť v prípade parlamentu. Takže ak je naliehavá situácia, takýto e, poručnícky fond by opäť mal vzniknúť e, a je to naliehavé na rozdiel od Afrického fondu, tak treba zapojiť od samého začiatku Európsky parlament a po druhé potom tá kontrola parlamentu, tu treba tiež posilniť. Sme e, zastúpení na zasadnutiach výkonných rád, ale nevieme dosť o operatívnom operatívnych výboroch. Takže treba väčšiu transparentnosť vo vzťahu s Európskym parlamentom, treba ho zapojiť a informovať aj o diani e, na operatívnych výboroch každodenne, pretože ide o prostriedky európskych daňovníkov a za tie sme zodpovední. Ešte moje dve posledné pripomienky, skôr vo forme otázok. Samozrejme, obraciam sa aj na komisiu. Myslíte si, že integrácia týchto trastových fondov do rozpočtu EÚ v kontexte budúceho VFR, ako by sa teda mali tieto trastové fondy vyvíjať vo svetle budúceho VFR? A druhá otázka, osvedčené postupy. Ak sa pozrieme na tieto poručnícke fondy, tak e, by sa, myslím, myslím, dalo povedať, čo už sa osvedčilo, v čom by bolo dobre pokračovať. Ja som už naznačil, čo by sa podľa mňa malo zlepšiť a aj vo vzťahu s tým, akú zodpovednosť Európsky parlament má za rozpočet, posilniť úlohu tejto inštitúcie, kde úloha nebola dostatočne zohľadnená, kde fondy nedosiahli to, čo mali. Takže osvedčené postupy pri riadení, realizácii, používaní týchto fondov, to by ma zaujímalo. Ďakujem pán predseda, ďakujem aj ostatným. Teším sa na rozpravu. Ďakujem. Áno, fondy svedčia o nedostatočnej flexibilite nášho rozpočtu. Vítam tu pani McEwen, predsedničku rozvojového výboru, pani Gardia Zabal. Ešte stručne na úvod doplnite pána Murešana. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, rada doplním slova pána Murešana. Súhlasíme s jeho analýzou. Keď tieto Mimorozpočtové nástroje začali vznikať, e, nový rozpočtový vesmír, tak povediac, tak nám bolo povedané, že ide o to dosiahnuť tri ciele alebo vyriešiť tri problémy. Poprvé, rýchlo zareagovať na naliehavé situácie. Po druhé, zaviesť väčšiu flexibilitu do fungovania týchto nástrojov. A po tretie, mať e, dodatočný príspevok e, zo strany členských krajín. No a myslím, že to vyplýva z záverov tejto štúdie a my sme skonštatovali to isté, že ani jeden z týchto cieľov nebol dosiahnutý. Teda pridaná hodnota je trochu pochybná. A pritom tu neustále ako parlament e, obhajujeme, snažíme sa dosiahnuť, aby bola európska pridaná hodnota. Žiaľ, pri týchto nových nástrojoch sa tak nestalo. Naviac štúdia ukazuje, že sú tu dva ďalšie problémy. Už to naznačil aj Európsky parlament. My ako parlament e, ťažko kontrolujeme e, používanie prostriedkov a realizáciu projektov. A je to aj prípadný konflikt záujmov, pretože e, organizácie ktoré e, vyberajú projekty, tak e, oni zároveň žiadajú financie pre tie projekty. Ja tu vidím prípadný konflikt záujmov. V tejto štúdii, v tejto e, správe je 10 záverov. Asi sa tým budeme zaoberať ešte podrobnejšie, ale ak by sme tie závery, odporúčania aj zohľadnili, tak by sa to zlepšilo, ale ako povedal pán Murešan, VFR by mal byť, e, budúci VFR by mal byť trošku veľkorysejší a zahrňuje aj takéto nástroje s dostatočnou flexibilitou naviac, aby sme mohli zareagovať v prípade naliehavých e, situácií, také určite v budúcnosti budú a <clears throat> nemuseli by sme vytvárať nové rozpočtové nástroje mimo rozpočtu so všetkým, čo to so sebou prináša Takže e, sa tešíme na ďalšie informácie, ale ja mám pocit, že výsledky tejto štúdie vlastne iba potvrdzujú e, naše obavy. Ďakujem. Ďakujem pani Gardia Zabal. Musíme skončiť e, presne o desiatej, preto navrhujem, aby sme na tú prezentáciu vyčlenili 10 minút. Viem, že spravodajcovia vedia byť e, synteticky. Potom 5 minút komisia a my by sme chceli mať 15 minút na diskusiu. Takže pán Carrera, pán Ferrer. E, pán Carrera myslím, že chce vystúpiť ako prvý. Ďakujem pekne, vítam všetkých prítomných, vážení poslanci, poslankyne, dámy a páni, naozaj som rád, že mám túto príležitosť predložiť našu štúdiu. Vyžiadal si to generálne riaditeľstvo pre uplatňovanie rozpočtu. Za 10 minút zdôrazneme vám hlavné body, hlavné zistenia. Je to komplexná štúdia. Hlavným cieľom bolo porovnať správu a kontrolu európskych poručníckých fondov a taktiež tú pomoc pre utečencov poskytnutú Turecku. Zamerali sme sa na správu a kontrolu. Nešlo o kvalitatívne vyhodnotenie projektu alebo ich eh, hodnoty. Čiže nie je to audit. A my chceme vyhodnotiť pridanú hodnotu vo svetle e, usmernenie o lepšej tvorbe politík a hlavne dobrej správy a taktiež úloha e, Európskeho parlamentu ako rozpočtového orgánu. E, toto je tabulka, kde je súhrn všetkých fondov, na ktoré sme sa pozreli, sú veľmi rozdielne a je tu ten nástroj pre utečencov v Turecku. To nie je Európsky trastový fond, ale zahrnuli sme to tam, pretože e, má tú naliehavú povohu, ale nedá, vás, nedá sa kvalifikovať ako trastový fond, čiže my sa zameriavame hlavne na trastové fundy, aj keď odporúčania sa môžu uplatniť aj na tú pomoc Turecku. V finančnom nariadení je možnosť vytvoriť takéto trastové fondy a hovorí sa za akých podmienok. Už sa hovorilo o pridanej hodnote. E, sú to národné projekty, naliehavá e, povaha na opodstatnenie vytvorenia takéhoto fondu. Pridaná hodnota sa už spomenula, flexibilita, viditeľnosť a potom otázka nákladov e, aj pri flexibilite, aj pri viditeľnosti. Kľúčovú rolu v tom hrá komisia a samozrejme už sme spomínali aj rolu členských štátov, ktoré tiež sú relevantné v tomto kontexte. Kľúčová otázka tejto štúdie je, nakoľko je, sú tieto fondy najlepším nástrojom tej konkrétnej situácii. Je tam naozaj nejaká akutná situácia, je to naozaj nutné, ako budeme hodnotiť, čo je tá pridaná hodnota. Európsky auditorský dvor v tomto kontexte vypracoval veľmi zaujímavú správu o tom o fonde Beku. Ich záver bol, že tento fond je vhodný, ale komisia bude musieť vypracovať formálnejšie podmienky používania prostriedkov z tohoto fondu, tak aby tieto podmienky naozaj boli naplnené. Trastové fondy pre Afriku sme už tiež spomínali. Bola tam nejaká akutná situácia? V roku 2015 bola v tej situácii niečo iné než v minulých rokoch? Áno, veľmi vysoká migrácia, ale tá bola aj pred rokom 2015. Takže ak tam bol nejaký akutný stav, tak bol už trval dlhšie. Ďalej tie také tie eh, hlavné dôvody tej migrácie, to, čo je pri korení, je vlastne dlhodobá záležitosť Takže naozaj je veľmi e, rozporuplné, nakoľko teda to boli podmienky toho, že bol dosiahnutý nejaký, nejaký, nejaká mimoriadná situácia. Keď sa vrátim k otázke zodpovednosti kontroly dobrej správy, Európsky parlament nemá štatút pozorovateľa. E, sme prizvaní na tie stretnutia výboru, čo si myslíme, že je e, vhodné a v, tomto, v tejto praxi by sa malo pokračovať. Ale ďalej by sme mali sedieť na tých prevádzkových alebo prašných výboroch, kde sa rozhoduje o tom, kde sa naozaj bude konať. A tu si myslíme, že to tiež nie je ešte úplne jasne zadefinované. Nie, zadefinované, nie sú zadefinované práve tie kritériá, podľa ktorých sa vyberajú tie žiadosti. Môže to odrádzať niektorých, aby sa zapojili do tohto programu. Ďalej je ťažké rozlišiť medzi členskými štátmi ako poskytovateľmi pomoci a potom tými, ktorí uh, uplatňujú tie pravidlá. Občas tu môže dojsť ku konfliktu záujmov. Ďalej je tu otázka toho, či ten vybratný partner je ten najlepší pre potom realizáciu daného projektu alebo konkrétnych akcií. Štúdia sa venuje demokratickej zodpovednosti, ktorá bola ex ante a potom uh, a zaujíma nás hlavne taká kontinuálna demokratická zodpovednosť používania týchto fondov, pretože spôsoby, akým Európsky parlament sa môže zapojovať do hodnotenia toho, nakoľko e, sú tieto aktivity naozaj uskutočňované a potom sledovanie vlastne výsledkov dodržiavania ľudských práv a e, zásad právneho štátu. Nakoľko pomáha naozaj tej skupine dostať sa z tých nejakých e, problémov vo chvíli, kedy nie je možné garantovať dodržiavanie ľudských práv. Minulý týždeň práve tento odbor auditorov e, vypracoval, zverejnil správu o Turecku, kde zúraznil, že je naozaj veľmi ťažké vo svetle tých problémov s ľudskými právami a problémami s demokraciou v Turecku, demokracie v Turecku, aby tie fondy naozaj plnili ten účel, na ktoré sú zamýšľané. Žiaľ, nemáme čas, aby som vám tu vysvetľovala rozdiely medzi tými jednotlivými fondami. V tej štúdii všetky tieto informácie sú. je tam informácie o tom, ktoré sú teda tie realizačné subjekty, akým sektorom sa to venuje, aké sú tematické priority, ktoré profitujú z tohoto programu Jedna z kľúčových vecí, ktorú tá štúdia osvetlila, že tie fondy naozaj nemôžu fungovať nejak nezávisle, samostatne sú vlastne kľúčovým nástrojom pre zahraničnú politiku EÚ. A e, sú to vlastne, je to spôsob aj toho, akým spôsobom môžeme vplývať na e, migráciu. Európsky parlament v vo svetle aj zmluv, ktoré máme, musí byť angažovaný. A práve štúdia zdôrazňuje, že takáto takéto rozpočtové, alebo teda nástroje, rozpočtové nástroje vlastne výrazne e, zdôrazňujú tú úlohu, ktorú, ktorú treba, EU máme. myšlienka, že nemôžeme investovať do rozvoja, aby sme, aby sme zabránili migrácii, sa míli. Ďalej štúdia apeluje, aby ministra vnútro, ministerstva vnútra sa začali zapojovať do tejto diskusie ohľadne priorit v politike. Takže to bolo... A, rozvojová spolupráca jednoducho nemôže byť primárne zameraná proti migrácii. Naopak má to byť v službách tých ministerstiev vnútra. Ak ponúkame krajinám miliard EÚ na to, aby si EÚ robila to, čo si má robiť, tak ako robíme v Turecku, tak ako vyzerá naša stratégia? Ak ponúkame miliardy eur v Turecku, tak čo budeme v tom ponúkneme Afriku? A ako sa dostaneme z, týchto kolejí, kam sme sa dostali, že vlastne ponúkame peniaze, ktoré ani nevieme, na čo sa presne používame a vlastne ani nevieme vyhodnotiť, aký je, aká ich pridaná hodnota, ako efektívne sa využívajú a na čo sa všetko používajú. Dostávam sa k tým záverom. Sú to nielen legislatívne nástroje, ale Európsky ombudsman veľmi jasne vyjadril, že e, čo sa týka Turecka, bez ohľadu na povahu týchto nástrojov, a či už je to politický nástroj, finančný nástroj, Európska komisia má zodpovednosť kontrolovať a veľmi podrobne sledovať implementáciu dopad používania týchto peňazí v reále. Vrátanie hodnotenia dopadov na ľudské práva je treba aj presne učiť, kde sú rizika, potenciálne rizika v reále. Potom je tu otázka tých konštitučných dohôd. Štúdia ukazuje, že existujú aj pozitívne príklady. Napríklad Madacký Trust Fund pre sírsku krízu je pozitívnym príkladom toho, ako je možné vytvárať tieto konštitučné dohody. A z toho by e, mohli čerpať inšpiráciu aj ďalšie trastové fondy. Delegovaná spolupráca s členskými štátmi. Opäť ten trustový fond Madat pre sírskú krízu je dobrý príkladom. Nemalo by to byť prioritou, pretože v praxi to potom znamená, že bilaterálne dohody, potom záujmy konkrétnych e, tretich štátov e, sú prioritizované. A niekedy to môže byť na úkor tej pridanej hodnoty pre EÚ. Čo to presne znamená? Čo znamená tá, tá delegácia je treba si jasne vyjasniť, čie e, záujmy sú v tomto prípade zastupované. Dávam príklad. E, Trastový fond EÚ pre Afriku prebehol štúdiu pre Etiópiu. Bol tam projekt, ktorý viedlo Taliansko s tým, že sa tam riešila nejaká taká nelegálna migrácia, plus Kolumbia, čo e, sa riešila Kolumbia, čo bol zase záujem Španielska. Ale aká bola v tomto prípade pridaná hodnota pre EÚ, je to otázka, ktorú je treba vždy mať na zreteli. Takže tieto procesy pre vytváranie týchto e, trastov je treba možno reštrukturalizovať, tak aby bol väčší priestor pre demokratickú zodpovednosť a práve tá štruktúra toho a tá architektúra toho sledovania kontroly bola, bola taká stabilnejšia, tak aby práca členských krajín EÚ a parlamentu bola kvalitnejšia a lepšia, aby sme sa nedopracovali k výsledkom, ktoré idú potom proti tým cieľom, ktoré tie e, trastové fundy majú a tie projekty, ktoré, ktoré financujú. Posledná stránka z mojej prezentácii hovoríme, že to hodnotenie by malo byť ex ante a potom aj kontinuálne, teda sledovať permanentne aj predtým pred projektom vyhodnocovať, aký dopad to má na základné ľudské práva, demokraciu a vládu právneho štátu. Naozaj, ako to vyzerá v praxi. Reálne. Zažili sme to, že niektoré financie, ktoré sa potom dostanú rôznym vládnym subjektom, tak je tam potenciál, že bude nabúravať teda vládu, vládu práva, právneho štátu. Preto si dovolím doporučiť, že v prípadoch treba z OSN a Svetovej banky sa vžila taká prax, že by mohla byť taká, také, také, také jedno rozhranie, jednotné rozhranie pre trastové, nadat, pre trastové fondy, čím by sa zvyšila transparentnosť. Takže z mojej strany všetko. Ďakujem za vašu pozornosť a teším sa na vaše otázky. Ďakujeme. Pán Ferreira sa zriekol v príležitosti vystúpiť. Teraz dostane slovo druhá strana, čiže komisia. Um, Vážený pán predseda, ďakujem za slovo. Máte 5 minút v poriadku. Čo je trošku nefér, pretože žalobca mal 10 minút, ale e, samozrejme súhlasím, pán predseda. Som predsedom operačného výboru pre Trastový fond Madat a operačného výboru e, Severoafrického e, trastového fondu. Musím povedať, že tie trastové fondy, ktoré poznám ja, nie, neodpovedajú tomu popisu, ktoré práve kolega popisol. Tie trastové fondy, ktoré sme vytvorili ako nástroj pre implementáciu európskej pomoci v roku 2012 tým finančným nariadením, ktoré boli v rámci európskej legislatívy, sú zrejme tým najlepším vynálezom v modernej histórii európskej finančnej architektúry. Samozrejme, nič nie je dokonalé. A myslím si, že tá správa poukazuje na pár dôležitých bodov. Určite sme ochotní pripravení to vziať do úvahy. Privezmeme do úvahy aj to, že tie štyri trastové fondy, ktoré dnes máme, ako ste správe povedali, ten nástroj pre utečencov v Turecku nie je trastový fond, je to iba koordinačný mechanizmus, takže to by sme mohli vyňať a baviť sa o tom zvlášť. Ale tie štyri trastové fondy vznikli za rôznych podmienok, pre rôzne scenáre, za rôznych politických podmienok. Z toho je treba naozaj sa poučiť a sledovať, čo najlepšie funguje aká je tá najlepšia prax. Takže áno, je, nie je to akutná situácia, ak v Líbanone, v Turecku, v ďalších krajinách 2, 2 milióny ľudí opúšťa svoje domovy, čo ak v Líbii 1 milión ľudí, ktorí sa chcú e, dostať e, do Európy, to nie je núdzová situácia. Myslím si, že tieto trastové fondy veľmi efektívne a veľmi rýchlo riešili túto problematickú situáciu. A je samozrejme treba sledovať to, ako sa to robí. Akým spôsobom? A to, tá štúdia sa venuje teda dvom dôležitým aspektom. Prvá je kontrola kvality. Samozrejme, toho nikdy nie je dosť. Treba kontrolovať kvality a plus aj hodnotenie toho, toho očakávania. Takže kontrola kontinuálna ex post a potom aj ex ante, predtým ex ante to robíme naozaj konzistentne, vyhodnocujeme tieto projekty takým spôsobom, akým kontrolujeme akýkoľvek iný európsky projekt, ktorý sa financuje z európskeho rozpočtu alebo v rámci Fondu Európskej rozvojovej pomoci. Ako dôkaz by vám mohlo slúžiť to, že z toho trastu, trastového fondu Madat, a môžem vám dať príklady z toho Afrického fondu tento rok, len tento rok prebehli tri nezávislé uh, vonkajšie hodnotenie, jedna sa týka stratégie, jedna vzdelávania, jedna z e, projektov na zabezpečenie základného živobytia. Vážený pán predseda, navštívili ste Jordánsko, výsledky tých projektov ste sám videli a ja, veľa kolegov tu aj z výboru AFIT z tohto výboru a ďalších navštívili tie projekty, ktoré sa realizujú v Afrike na stredném, na Blízkom východe a sami ste sa mohli presvedčiť o ich efektivite a výsledkoch. Ten monitoring zameraný a sledovanie tých výsledkov samozrejme sa realizuje ako v hociakom inom projekte. A samozrejme tá správa dvora, eh, auditorského dvora, dvora auditorov je tiež bežnou praxou. Takže ten systém kontroly existuje. Samozrejme, žiadny systém nie je dokonalý, je možné to zlepšovať. Ale ak to máme zlepšovať, tak je treba zlepšovať nielen pre trastové fondy, ale pre celý systém EÚ. Druhá časť je dohľad parlamentu a participácia parlamentu. Jedna vec je treba povedať veľmi jasne trastové fondy sú financované z Európskeho rozvojového rozpočtu plus rozpočtu EÚ, plus sú tam príspevky buď členských krajín, alebo Švajčiarsko, Turecko, Norsko. Tieto krajiny prispievajú. Príspevok EÚ v trastovom fonde Madat O tom rozhoduje komisia na základe rovnakých postupov, uh, aké sú pre akýkoľvek iný projekt. Napríklad teda postup komitológie s tým, že je tam plná kontrola aj parlamentu nad týmto rozpočtovým rozhodním. A potom, čo sa týka samotného trastového fondu, tam budeme veľmi radi, ak sa bude parlament zapojovať ešte viac. Sme radi, keď sa členovia parlamentu eh, zúčastňujú práce eh, tých výborov našeho fondu a tá, uh, budem, rád, budem len rád, ak tá participácia bude ešte aktívnejšia. Ďalej, nové finančné nariadenie EÚ. Uh, e, potom bude parlament naozaj schvaľovať vytváranie nových tematických trastových fondov a bude prebiehať konzultácia pred vytváraním aj takýmto akutných uh, trastových fondov. Takže participácia parlamentu sa ešte oproti minulosti zvýši. Pri vytváraní takýchto e, pravidel ešte sme sa naozaj snažili konzultovať parlament v roku 2017. Bolo jednanie ohľadne e, Sírskeho fondu pre Madat. Briefovali sme vás o tom fonde pre Severoamerický fond bolo to výbory dáme, dáve, LIBE, teda výbor pre občianské práva. Všetko v roku 2017 prebolo veľmi veľa konzultácií, takže určite nás nikto nemôže obvinovať z toho, že by sme sa vyhýbali kontrole parlamentu. Ak dovolíte ešte chvíľočku, dva argumenty, ktoré sú podľa mňa veľmi dôležité v tomto kontexte. Dlhé, dlhé roky EÚ spolufinancovala trastové fondy, ktoré prevádzkovali OSN a Svetová banka. Pozrite sa na prevádzkové náklady. Malo to ohromné náklady, nemali sme z toho žiadnu vizibilitu ako EÚ a mali sme len minimálnu možnosť ovplyvňovať čo sa v tých projektoch konkrétne deje. Myslím si, že tie trastové fondy EÚ, aj keď nie sú do, nedokonalé, majú svoje muchy, tak nám dávajú o mnoho väčšiu záruku toho, čo sa tam deje a plus to, že môžeme vykonávať aj tú nejakú delegovanú delegovanú spoluprácu, aj keď nie treba vo všetkých tých fondoch. A môžeme tým zvyšovať to, že je nás vidieť, pretože tie agentúry, ktoré máme v rámci EU, nie sú len tie, ktoré sú v tom teréne, ale sú to aj agentúry, ktoré o mnoho lepšie dokážu reagovať na naše požiadavky práve na tú vizibilitu. Určite mnoho viac než agentúry OSN. Potom jeden správodajca tu raz povedal, že je lepšie da integrovať tie financie do, pod eh, kapitolu 4, než v rámci viacočného finančného rámca. A dúfam, že od roku 2021 eh, sa táto požiadavka vypočuje. Žiaľ to tak ale teraz nie je. A žiaľ na teraz nemáme mechanizmy, ktoré by fungovali ako platforma pre koordináciu medzi tým, čo si štáty robia individuálne na bilaterálnej úrovni s rozvojou pomocou a tým, čo sa deje s trastovým fondom štát, ktorý dá 10 miliónov do eh, tejto netrastová fondu e, o mnoho, majú väčšiu väčšiu motiváciu kontrolovať, čo sa tam deje, než keď je to iba bilaterálne. To je ľudská záležitosť. A ďalšia vec, ktorá sa týka geografického rozsahu, používania tých nástrojov. Možno si spomínate, keď v Kobani, v Sírsku, blízko tureckej hranice, e, bola, e, bola dlhé mesiace vlastne obsedená a tisíce, tisíce ľudí utekalo cez turecké hranice na turecké územie. Potom sa ukázalo, že ten aktuálny finančný systém nie je dostatočne flexibilný, pretože Sýrie, Jordánsko a Líbanon dokázali profitovať z toho finančného instrumentu, e, nástroje. Irak má ďalší svoj nástroj, IPA pre Turecko, predvstupný ale nikto nemal prostriedky, pre tých 200 tisíc utečencov, ktorí potrebovali nie len jedlo, ale potrebovali e, niekde bývať, potrebovali vzdelanie a tak ďalej. Ten trastový fond je dostatočne flexibilný nástroj, ktorý dokáže dovolíte ešte chvíľočku, ktorý dokáže riešiť potreby týchto utečencov a migrantov naozaj v núdzových podmienkach. E, nech sa objavia kdekoľvek, zrejme v kontexte, hlavne v kontexte sírskej kríze. Takže nielen v Írsku, v Iraku, Libanone, ale aj v Srbsku. Pretože tam sú tiež utečenci zo Sýrska. Je to tá flexibilita, ktorú potrebujeme a ktorú ten nástroj uh, poskytuje. V komisii pracujem 25 rokov a za celý čas som nevidel mechanizmus, ktorý by dokázal tak rýchlo, flexibilne uh, fungovať a zaangažovať sa. Takže to hovorím pri najlepšom vedomí a svedomí. Ďakujem pekne. Merci, allons... Ďakujem pekne. Slovo dostanú teraz kolegovia, ktorí sa chcú vyjadriť. Prosím stručne. Minútu vám dám. Trošku viac. Pani McEwen. Um, Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, že pravda je, a počujeme to aj v tej štúdii, že trastové fondy boli zriadované za iným účelom na rôznych miestach, v rôznych časoch. A na to budem pocit, že sa stávajú normálnym nástrojom. A ako ste povedali vy, pán predseda, jeden z problémov je flexibilita tých nástrojov dlhodobých a to samozrejme môžeme riešiť a máme tie nové nástroje, tie musíme správne nastaviť, keď ich spustíme v maji, v júni. Keď sa pozrieme na ten Trastový fond pre Afriku, tak áno, bolo to o viditeľnosti, ale preko v tomto prípade. Tam tá viditeľnosť eh, sa týkala ministrov práve na rade tam mala byť zabezpečená tá viditeľnosť, vizibilita. Áno, Turecko máme, eh, fond pre Turecko, tam bol problém, ale to bolo politické rozhodnutie. Tak ako Turecko umožnilo stovky tisícom, stovky tisícom ľudí odísť, to bolo politické rozhodnutie. Bola som v tom týždni, keď sa to stalo v Turecku, hovoril som s politikmi, bolo jasné, že Turci boli nahnevaní, že platili za všetkých utečencov. Európa kritizovala z pohľadu ich eh, dodržiavať, respektíve nedodržiavanie ľudských práv, oni museli platiť za utečencov. Či je to alebo nie je správne rozhodnutie, to je iná vec, ale súhlasím, že situácia v Turecku si vyžadovala nejaké riešenie a výsledkom bolo vytvorenie tohto trastového fondu. Ak sa pozrieme na fond Beku, ja som sa pred niekoľkými týždňami vrátila zo Stredoafrickej republiky a myslím si, že fond Beku je práve tým typom fondu, ktorý by mal byť v núdzovej situácii, v zlyhanom štáte zriadovaný, keď nie sú štátne mechanizmy, ktoré môžu niečo naplniť a vtedy pulujete tie zdroje, dávate ich dohromady. Keď sme tam teda boli, a čo aj ukázal výskum, alebo teda výskumní pracovníci, je pravda, jeden z problémov s fondmi je, že nemôžeme tie peniaze vynakladať na tie najmenšie projekty. Keď som tam bola napríklad, e, videli sme e, skvelé mimovládky, ktoré fungovali v teréne, lokálne, a pýtal som sa, ako sú financované. A boli financované nepriamo cez e, európske mimovládne organizácie a agentúry z dôvodov auditu, požiadavek na audit. Čiže my sme mali režijné náklady, ktoré sa viazali na iné organizácie z dôvodu našich požiadavek na audit, na kontrolu, ktoré sa sprísňovali postupne pretože my už nie sme ochotní vystavať sa riziku, pokiaľ do naše prostriedky. A to treba riešiť aj pri nových e, fondoch. Ak chceme vynakladať peniaze z Stredoafrickej republiky a chceme tam dávať investície, musíme byť pripravení akceptovať takéto niečo. Pokiaľ ide o právo parlamentu na dohľad, e, povedať smerom komisii chcem, že pokiaľ ide o trastový fond, vám tak, že tam bol nejaké sklamanie z pohľadu neúčasti ja som predsedničkou tohto výboru a ja viackrát ma žiadali, aby teda v útorok, aby som prišla piatok do Štrásburgu, požiadali ma, aby som išiel do Bongy eh, kvôli Baku fondu eh, veľmi neskoro. 5 eh, dní pred samotným stretnutím. Viem, že určite to komisia neplánovala takto natesno. Viem, že to už riešili, ale po značnom úsilí parlamentu riešiť túto otázku. Takže nehovorte, že sme nechceli ísť, a keď sme dostávali pozvanku na účasť na poslednú chvíľu, pokiaľ ide Európsky fond pre udržateľný rozvoj. Formálne sme tam zakomponovali právo parlamentu na dohľad, alebo pozorovateľ, ako aby fungoval ako pozorovateľ. Dúfam, že to zlepší veci do budúcnosti. Ja sa teda domnievam, že áno, mechanizmus trastového fondu je zrejme potrebný za istých okolností v núdzových situáciách, tak ako to bolo zamýšľané. Či to potrebujeme alebo nie, či trastový fond pre Afriku riešenie obáv ohľadom migrácie v Európe, nie som o tom presvedčená. A súhlasím, že presun peňazí od tých e, rozvojových cieľov, ktoré sú dlhodobé, smerom k uvažovaniu, ktoré, ktoré majú teda naši ministri, ministri vnútra. Keď toto budeme teda riešiť, mali by sme jasne stanoviť hranice, kam pôjdu tie peniaze, mali by sme zabezpečiť vizibilitu a dostatočnú flexibilitu, tak aby tie nástroje naplňali nami sledované ciele v teréne. Ďakujem pekne, pán Kelmel. E, ďakujem pekne, pán predseda. Veľmi stručne niekoľko principiálnych e, vecí chcem spomenúť. E, tu na tomto výbore často hovoríme o nevyhnutnej transparentnosti, ktorý musí mať, ktorú musí mať predovšetkým rozpočet. A tieto zvernecké fondy alebo trastové fondy, každopádne ako konštatujeme, neprispievajú k zvýšeniu transparentnosti, skôr ju zmenšujú. To je prvá vec. A druhá vec, viackrát bolo spomenuté, ako dôležité sú tieto trastové fondy na to, aby sme rýchle a primeraným spôsobom aj dobre dokázali reagovať. Samozrejme, tu hneď vzniká otázka, či náš rozpočet e, v princípe je vytvorený tak, aby nedokázal naplniť takéto podmienky. Z toho pohľadu by sme mali principiálne prehodnotiť, čo by sme mali meniť z pohľadu nášho EU rozpočtu, aby sme dokázali rýchle a primerane reagovať. Ďalšia vec je úplne nesporné, vo všetkých myslím, že v naliehavých prípadoch pomoci musíme byť schopní aj poskytnúť takúto pomoc. To je bez pochyby. Myslím si ale, že niekedy e, je takáto pomoc e, nevyhnutná, pretože nám chýbajú patričné stratégie, aby sme rozoznávali tie problematické oblasti, aby sme na čas reagovali. Keby sme reagovali na čas, tak potom by sme predišli mnohým núdzovým prípadom a preto si myslím, že musíme naliehavo pracovať na tom, aby práve v oblasti tých problémov, ktoré sa viažú k migrácii, aby sme stanovili dlhodobú stratégiu, ktorá môže byť aj úspešná. Tá, tak ako predtým chýba. Ďakujem. Uh, Ďakujem, pán predseda. Čo sa zdá byť úplne jasné z môjho pohľadu, je, že akúkoľvek formu rozpočtu si zvolíme, akúkoľvek formu mechanizmu si zvolíme, nikdy nedokážeme predvídať každú okolnosť, ktorá môže nastať. A je vhodné a užitočné mať v rezerve nejaký typ nástroja flexibility, ktorý nám pomôže riešiť naliehavé potreby, ktoré nie je nikdy možné e, dôsledne predpokladať každú jednu okolnosť, ale zdá sa mi, že tam, kde máme istý deficit zodpovedania sa na diagram na strane 45 tohto dokumentu nemôže, byť viac, nemôže mať väčšiu výpovednú hodnotu, pokiaľ ide o absenciu parlamentnej demokratického, parlamentného demokratického dohľadu v akomkoľvek procese, my potom prostredníctvom týchto procesov, ktoré prijímame, sa dostávame do zraniteľnej pozície, aj komisiu, aj tých ľudí, ktorí spravujú tieto fondy, tí sú zraniteľní v okolnostiam, ktoré budú vznikať a tam, kde sú peniaze a moc, tak tam bude dochádzať k zneužívaniu. Musíme teda korigovať takéto okolnosti demokratického deficitu, pretože to je jediný spôsob, ako zabezpečíme, že fondy, ktoré my potenciálne potrebujeme pre naliehavé okolnosti, budú vnímané ako vhodne, hodné a účinné a že nebudú vnímané v konečnom dôsledku ako mechanizmus, ktorý sa len snaží rozvracať, podvracať a, a rozvracať a teda podkopávať tie inštitúcie, ktoré musíme vytvárať je vhodné nemať demokratický dohľad, ale e, z dlhodobého hľadiska je to veľmi nesprávny postup. Ďakujem. Ďakujem. Pri týchto fondoch sa snažíme vykompenzovať nedostatočnú flexibilitu. Prekvapujúce je to, ako je EÚ schopná uplatňovať postupy, ktoré dodržiavajú základné rozpočtové zásady. Pri Turecku sa tá suma odzrkadlí v rozpočte, aj keď to nie je poručnícky fond. A boli použité vyčlenené prostriedky 3 miliardy, ale v rozpočte sa to odzrkadlí iba do výšky 1 miliardy, pretože ten zvyšok sa odpočíta. Myslím, že je to z demokratického hľadiska nedostatočne transparentné a pri tých trastových fondoch si myslím, že pri ich e, založení politici môžu potom tvrdiť, že vidíte, konáme v prospech Afriky. Je to dobré pre e, tlačovky, ale nie je to dostatočne účinné. A to preto, že rozpočet nám neumožňuje reagovať na takéto krízové situácie. Hovorili ste o prostriedkoch e, zo Švajčiarska a Norska. Oni EÚ poskytujú dosť veľké prostriedky, ktoré sa však neodzrkadľujú v rozpočte, idú priamo niektorým e, krajinám v rámci súdržnosti. Pri e, týchto poručníckých fondoch to tiež niekedy ide priamo a to opäť nie je v prospech transparentnosti, keď sa snažíme vysvetliť, že Brexit by mohol znamenať minus 14 miliard, ale na druhej strane by to mohlo vykompenzovať práve Norsko a Švajčiarsko a potom hľadáte tieto peniaze v rozpočte, ale tie peniaze sa tam jednoducho e, neodzrkadľujú, pretože to ide e, samostatnými kanálmi do niektorých konkrétnych krajín. Možno, že tu by ste nám mohli povedať trošku viac. A aj z ESVČ sa niekto chcel vyjadriť. Pán Filiberto. Žiaľ, budete mať veľmi málo času. En fait, je voulais... Zareagujem na dve pripomienky, ktoré tu odzneli využívanie rozvojových prostriedkov, ale v rámci iných politík. Ja chcem povedať, že e, článok 21 zmluvy nás zavezuje k zaručeniu súladu zahraničnej politiky. Takže túto naozaj môžeme iba uvítať, že takýto poročnícky fond môže e, prispieť ku globálnejšiemu úsiliu EÚ z oči voči partnerským krajinám, hlavne v krízových časoch. Ale to nie sú záležitosti e, vnútornej politiky, ktoré treba mať v prvom rade na pamäti. E, v prípade Afriky ide hlavne o ochranu migrantov, spravovanie migračných tokov, zaručenie bezpečnosti hraníc. To od nás žiadajú partnerské krajiny, pretože sa ich v prvom rade týkajú mm, takéto toky nezákonných pristahovalcov. Opätovná e, integrácia migrantov, pomoc konkrétna, aj finančná, to sú skutočne e, rozvojové aktivity, Potom konflikt záujmov. Myslím, že tu je skutočná hodnota jednotného postupu EÚ a jej členských krajín. Rôzne rozvojové nástroje, či už obchodné, rozvojové, posilňovanie kapici, kapacít, e, spolupráca je súčasťou celkovej stratégie EÚ v oblasti zahraničnej politiky. Ďakujem. Musíme to teraz e, ukončiť. Ale jednu vec chcem povedať jednotlivým aktérom a síce, že v istom momente budeme my musieť byť schopní povedať, čo robí EÚ z oči voči migrácii a nedá sa povedať, že by prostredníctvom týchto fondov je to veľmi inteligentne e, vytvorené, ale nie je to veľmi čitateľné. A keď e, ako e, poslanci a kandidáti do európskych volieb budeme to musieť nejak opodstatniť, musíme dosť jasne vedieť, povedať, čo robíme, E, Trastový fond pre Afriku. Čo za tým je? Sú rôzne akcie v boji proti nezákonnému pristahovalectvu, ale nezdá sa to byť účinné, čiže musí to byť aj transparentné, aj e, legitímne z demokratického hľadiska. Je tam ten riadiaci výbor vždy. Ja som bol raz prítomný, je tam veľmi, veľmi ľuď, veľa ľudí, e, stretnú sa v jeden deň, e, veľvyslanci, neviem, aká je skutočná pridaná hodnota. No, my to týmto ukončíme. Ďakujem obom expertom, ktorí nám povedali, aká je ich analýza a odporúčania, ale povzbudzujúce je, že máme ešte priestor na zlepšenie. Teraz prejdeme k Turecku finančná pomoc Turecku. Myslím, že je to trošku urážka e, rozpočtovej otvorenosti na zmierovaní sme sa pýtali, či by to predsa len nemalo byť v návrhu rozpočtu na rok 2018. Bolo nám vysvetlené, že nie a, a eh, ani nie tri mesiace neskôr. Eh, zdá sa, že predsa len to potrebné bude. Komisia teda minulý týždeň navrhla e, pokračovať v pomoci v rokoch 2018 a 2019 vo výške 3 miliardy a miliarda z rozpočtu EÚ a potom 2 miliardy e, od členských krajín a asi sa k tomu pripočíta aj Norsko a Švajčiarsko e, Komisia prijala už rozhodnutie, opäť sme neboli konzultovaní, ale to už spomenul pán Mureša, neboli sme ani informovaní o tom, ako komisia chce zabezpečiť tú miliardu z európskeho rozpočtu, čiže teraz máme príležitosť to objasniť a diskutovať o tom a dúfame, že náš názor bude zohľadnený pred definitívnym rozhodnutím bez nášho súhlasu a pritom sme jedným z dvoch rozpočtových orgánov. Pani Kalvino z Generálneho rediteľstva pre rozpočet dostane slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujeme za príležitosť odprezentovať podrobnejšie návrh komisie predloženie pomoci pre utečencov v Turecku. Na úvod poviem, že komisár Oettinger počas e, diskusii o VFR na pôde parlamentu bol prvým, ktorý oznámil rozhodnutie komisie. Čiže parlament bol informovaný v ten istý deň dokonca ešte pred radou Rada, tuším, na Korepery bola informovaná až o deň neskôr. Myslím, že tu komisár naozaj jasne povedal, a, aký význam pripisuje Európskemu parlamentu, pretože oznámil rozhodnutie komisii e, v pléne Európskeho parlamentu. Teraz prejdem do angličtiny. Nástroj pre utečencov v Turecku je aj bol veľmi účinným nástrojom, ktorým sme pomáhali utečencom mimo Európy. Potvrdila to druhá výročná správa o nástroji, ktorá bola prijaná, prijatá minulý týždeň 9. stretnutím Facility Steering Committee, ktoré sa uskutočnilo 9. marca. A naša analýza je, že ten nástroj bol mimoriadne účinný, k tomu sa dostanem o chvíľu, a nie len z dôvodu toho, čo to prináša v teréne, ale aj preto, že e, sa to k tomu vlastníctvu všetky členské štáty priznali a umožnila sa efektívna koordinácia aktivít týchto členských štátov. Naša analýza, pán predseda, pokiaľ ide o fungovanie riadiaceho výboru, e, je veľmi pozitívna. Myslíme si, že poskytuje silnú pridanú hodnotu tým, že všetci relevantní partnery sú za jedným stolom a zabezpečuje sa, že oni sa cítia byť súčasťou rozhodovacieho procesu a že sa nám darí koordinovať nielen to, čo sa deje na úrovni EÚ, ale aj na národnej úrovni v Turecku, ale Kolega z DGNIR možno troška doplní. Vyhlásenie EU Turecko z 13. marca 2016 e, zabezpečuje mobilizáciu a uvoľnenie dodatočných prostriedkov o výške 3 miliárd, pokiaľ ide o nástroj pre utečencov v Turecku. A ako náhle tie zdroje v rámci prvej tranže budú vyčerpané, plne vyčerpané, a za predpokladu, že záväzky v rámci tohto vyhlásenia budú naplnené. Pôvodná alokácia, pokiaľ je o tie 3 miliardy v rámci toho nástroja, tie boli plne zaviazané, zakontrahované. 72 projektov bolo spustených, viac ako 1,85 miliardy už bolo vyplatených a z tohto dôvodu, pričom existujú vážne dôvody alebo silné dôvody kritizovať nedávny vývoj v Turecku v oblasti ako sú ľudské práva a právny štát, komisia sa domnieva, že je to správna chvíľa na to, aby sme navrhli rozšírenie tohto nástroja. Osobitne e, vzhľadom skutočnosti, že Turecko dodržalo svoje záväzky, pokiaľ ide o marcové vyhlásenie z roku 2016 spoločné s EU Turecko, a hlavne pokiaľ ide o plnenie záväzkov v oblasti utečencov. Z tohto dôvodu komisia minulý týždeň prijala toto rozhodnutie, aby navrhla dodatočné financovanie nástroja, aby predlžila jeho platnosť a s vašim dovolením by som eh, rada dala slovo Milian Ferran, eh, ktorá je kompetentnou riaditeľkou pre, teda riaditeľkou pre stratégiu a teda tohoto riaditeľstva DG NIR tak aby poskytla technickejšie politické vysvetlenia a potom ja môžem uzavrieť s niektorými rozpočtovými záležitostiami. Ďakujem veľmi pekne. Na úvod možno troška zhrniem eh, hlavné výdobytky nástroja do posiaľ, tak aby som sa s vami podelil o informácie, ktoré sú zverejňované eh, v rámci transparentnosti a ktoré sú súčasťou druhej výročnej správy o nástroji, ktorá bola zverejnená v rovnaký deň ako rozhodnutie o druhej tranži minulý týždeň. Tieto úspechy už boli aj vysvetlené na riadiacom výbore 9. marca. A my sme vás veľmi systematicky aj prizývali na tieto e, schôdze e, s, so želaním plnej transparentnosti smerom k tejto snemovni. Pán predseda, pokiaľ ide o tie e, výsledky, tak máme niektoré vlajkové iniciatívy, ktoré jasne preukázali pridanú hodnotu v teréne. Najskôr spomeniem Emergency Social Safety Net, núdzová E, sociálna sieť, viac ako 1,2 milióna utečencov, tých najzraniteľnejších, bolo týmto pokrytých e, prostredníctvom transferov a prevodov, ktoré boli realizované. V oblasti najvýpuklejších potrieb tiež robíme veľa, hlavne pokiaľ ide o vzdelávanie a zdravotníctvo. Teraz, keď sa pozrieme na oblasť e, vzdelávania, tak sa nám podarilo dostať späť do škôl viac ako 300 tisíc detí v Turecku a prispeli sme k celkovému cieľu vyhnúť sa tomu, aby vznikla stratená generácia tieto deti dostávajú vzdelávacie materiály, e, školenia, vzdelávanie v tureckom jazyku. A zabezpečujeme aj veľkú mieru podpory v oblasti zdravotníctva, e, bezprostrednú pomoc a doposiaľ sa nám podarilo zriadiť 12 mobilných e, jednotiek, ktoré už fungujú a ktoré priniesli viac ako 760 tisíc konzultácií v oblasti primárneho zdravia a ako aj vakcináciu 220 tisíc e, detí, sírskych detí. To sú tie vlajkové e, projekty a niekoľko takých e, svetlých bodov, pokiaľ ide o ako, toho, ako účinne funguje tento nástroj. Treba zohľadniť, že vyhlásenie EÚ Turecko bude naďalej implementované a táto implementácia je posudzovaná na každom riadiacom výbore a je potvrdená jednomyselne členskými štátmi. My sa domnievame, že teraz sme dospeli k momentu mobilizácie druhej tranže nástroja e, v zmysle vyhlásenia EU Turecko. A takisto tu vzniká naliehavosť, aby sme to urobili a chcem sa o to podeliť. Chcem to zmieniť. Ako som spomínala, jeden z najúčinnejších výdobytkov sa prejavuje v oblasti vzdelávania. Je naozaj nevyhnutné, aby sme sa vyhli tomu, že vznikne stratená generácia. Dnes máme veľkú smluvu, 300 e, miliónov priamy grant s tureckým ministerstvom e, školstva. To umožnilo dostať späť do škôl 300 tisíc detí, ale táto zmluva e, vyprší 3. oktobra skončí 3. oktobra a vieme, aké sú tie technické prípravy, ktoré sú potrebné na to, aby sme sa dostali do štádia, kedy budeme môcť prolongovať túto zmluvu. My to vnímame tak, že budeme musieť dospieť k politickému rozhodnutiu ohľadom financovania druhej tranže tejto chvíli, tak aby sme umožnili e, všetky tie postupy, ona nesamozrejme váša snemovňa bude zapojená do týchto postupov a bude si to vyžiadovať e, úpravu rozpočtu 2018 na to, aby sme dali e, k dispozícii pre druhú tranšu tie pôžičky. E, v najlepšom prípade by sme chceli takýto opravný rozpočet e, schválený plenárkou na júlovej, teda na júlovej plenárke 2. až 5. júla. To je ten harmonogram, ktorý si predstavujeme. To je dôvod, prečo sme predložili toto rozhodnutie. A rozhodnutie bolo aj oznámené na riadiacom výbore 9. marca účastníci riadiaceho výboru dostali informáciu, e, že komisia pristúpi k schváleniu alebo prijaťu tohto rozhodnutia. Pokiaľ ide o tú rozpočtovú stránku, tak tu opäť dám slovo Nadie Kalvinu, pokiaľ ide o zdroje financovania. Ďakujem. Ako zrejme viete, keď sme mali prezentáciu návrhu komisie na rade, tak e, viaceré členské štáty silne zareagovali, ktoré žiadali plné financovanie nástroja, do všetkých tých 3 miliardy, aby teda boli z rozpočtu EÚ. Komisia sa domnievala, že to by nebol najlepší prístup, najrozumnejší, pretože to by vyžadovalo nie len plné využitie marže v rámci kapitoly 4, ale by to využilo aj veľkú časť e, tých viazaných rozpočtových prostriedkov, čím by malo obmedzenú flexibilitu EÚ v prípade vzniku nových kríz, v, počas toho dvoja poločného obdobia, ktoré musí dobehnúť e, v rámci súčasného viacročného finančného rámca. Ako už bolo diskutované, my vnímame vážne potreby, ktoré sa týkajú sírskej krízy a tej stredozemnej, stredozemskej, stredomorskej e, trase, kde EU musí naplniť svoje prísľuby. A globálna marža, pokiaľ ide o tie viazne rozpočtové prostriedky, tak tá nie je obmedzená len na kapitolu 4. Má to byť aj za účelom podpory rastu zamestnávanie, zamestnanosti hlavne tých mladých. Takisto je tu e, kapitola 1b, e, iniciatíva zamestnávania mladých a takisto musíme zohľadňovať e, bezpečnostné potreby, aj pokiaľ ide o financovanie ostatných programov. Z tohto dôvodu komisia navrhla, aby sme ponechali to rovnovážne financovanie prvej tranže toho nástroja, teda 1 miliarda z rozpočtu EÚ, 2 miliardy z rozpočtov národných štátov čo už podľa nás viedlo k silnému angažovaniu sa zo strany členských štátov, ako som spomínala na úvod, pokiaľ ide o fungovanie riadiaceho výboru Steering Committee. Tento nástroj sa netýka len zasilenia prostriedkov Turecku, ide o riešenie základných potrieb utečencov, ako povedala pani Ferran pred chvíľou, pokiaľ ide o vzdelávanie a e, zdravotnú starostlivosť predovšetkým a my si myslím, že dôležitosť za dobré fungovanie týchto dohôd, aj pokiaľ ide o zvládanie migračných a utečeneckých tokov, ktoré smerujú do EÚ, si vyžaduje eh, rýchlu, efektívnu reakciu a my dúfame, že to zabezpečíme týmto návrhom. Ďakujem veľmi pekne. Merci, madame Ďakujem pani Kalvino aj pani Ferrara. Dostane slovo všeobecný spravodajca, pán Murešan. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako ste správne povedali v úvode, keď sme rokovali o rozpočte na rok 2018, tak sme vedeli, že sa niečo takéto vyskytne a že e, všetky tri inštitúcie my budeme musieť rozhodnúť o tom, či budeme pokračovať v poskytovaní pomoci Turecku alebo nie. Pani generálna riaditeľka, v prvom rade poviem, že si vážim, že ste medzi nás prišli. Viem, že máte teraz veľa práce v týchto týždňoch. O to viac si ceníme vašu prítomnosť. Tri pripomienky, ak dovolíte. Poprvé, spolupráca medzi parlamentom a komisiou, potom úloha Európskeho parlamentu a po tretie, financovanie tejto pomoci v Turecku. Spolupráca komisia a parlament Poprvé, Ja si myslím, že toto rozhodnutie a návrh opravného rozpočtu, ktorý nám bude predložený, bude jeden z najdôležitejších tento rok. Ide o veľké sumy, aj verejnosť eh, sa o to veľmi zaujíma. Má to aj veľký politický význam pre komisiu, radu a parlament. A preto budeme musieť na tom pracovať eh, v duchu úprimnej spolupráci. Ako viete, keď sme eh, sa dozvedeli o tej pomoci Turecku, tak eh, to bolo stlače, parlament nebol informovaný. A parlament potom povedal, že rozumie, že sú tu mimoriadne okolnosti, že je to naliehavé, ale prosím už to v budúcnosti nerobte. Parlament to už na budúce tak ľahko nestrávi. Treba zapojiť eh, parlament a áno, komisia tentokrát informovala parlament okamžite potom, ako kolegium prijalo rozhodnutie. Do tlače sa to eh, nedostalo, predsa len dostalo eh, ešte predtým, ako sme sa my to dozvedeli od eh, komisára konkrétne z politika ak e, by ste nám možno, že mohli poskytnúť viac informácií o tom, ako sa to dostalo dla tlače predtým, ako sme o tom boli informovanými. No, boli by sme naozaj veľmi radi, keby ste nám to mohli vysvetliť. E, úprimná spolupráca je zásadná podľa nás a počas mierovania ja, ako kdokoľvek iný, som tú pomoc Turecku vnímal Eh, ako niečo, čo je eh, v rezerve v okruhu 4. To nám poskytuje manevrovací priestor a eh, kolegovia z tohto výboru vedia, že som naozaj mal prísne požiadavky v rámci okruhu 4. Mali sme tam ponechať rezervu aj pre Turecko, takže sme mm, pripravení spolupracovať, sme zodpovední, ale potrebujeme transparentnosť a mali by sme do toho byť zapojení. Druhá vec. Dnes ráno sme hovorili o štúdii ohľadne správovania poručníckých fondov. Spomenula sa tam aj tá pomoc Turecku o tom, že to bolo naliehavé. To nikto nespochybňuje. Mal to aj pozitívny dopad v teréne s tým sa tiež viem stotožniť. Ale hovorilo sa o kontrole, o demokratickom skladaní účtov. Parlament e, nie je e, súčasťou e, riadiaceho výboru a preto sa obraciam na komisiu e, s otázkou, kedy navrhne pokrač- teda to, aby parlament bol v riadiacom výbore, keďže sa už rozhodlo o tom, že sa bude pokračovať e, v pomoci. Komisia členské krajiny sú tam e, zastúpené na tom riadiacom výbore, prečo teda nie parlament. A ešte jedna vec. Veľakrát sme hovorili o tom, koľko je e, víziev spojených so súčasným VFR. Máme jasné priority, aj nové priority, ale žiadne nové prostriedky, čiže sa presúvajú existujúce prostriedky, čo má dopad na uh, už rozbehnuté projekty a tradičné priority EÚ. Musíme sa pozrieť na skôr na návrh opravného rozpočtu, ale už teraz môžem povedať, že pri súčasnom VFR. Ak budú nové priority, tak sú potrebné aj nové finančné prostriedky. 250 miliónov eur máme v okruhu 4 ako rezervu. Ak sa pozrieme na ostatné rezervy, tak je to 1,6 miliardy. Ak sa pozrieme aj na záväzky 1,1 miliardy, a 517 miliónov, ešte sa k tomu dá pripočítať, čo si cez 3 miliardy, čiže 1 miliarda z európskeho rozpočtu a 2 miliardy od členských krajín, čiže tá 1 miliarda sa má považovať za možno nové prostriedky a nie e, presun súčasných je tu veľký tlak pri existujúcich projektoch, takže by sa ten tlak nemal ešte zvyšovať. To je také principiálne stanovisko, ale možno, že by sme mohli viac povedať, keď budeme už poznať návrh opravného rozpočtu. Ešte raz ďakujem za to, že ste medzi nás prišli. Možno, že by ste mohli povedať viac aj odpovedať na moje otázky a ja teším sa na ďalšiu úprimnú spoluprácu s komisiou. Je to dôležité, pretože e, tento projekt má naozaj veľký význam. Ďakujem teraz pán Delano. Ďakujem pán predseda. Chcem sa v plnej miere pripojiť k všeobecnému spravodajcovi Murešanovi. Treba hovoriť veľmi otvorene Členské krajiny organizujú spoločnú politiku mimo pravidiel EÚ. Obchádza sa trochu parlament e, ako rozpočtový orgán a to je problematické a hlavne keď sa berú prostriedky zo spoločnej pokladnice, e, k tomu sa musíme vyjadriť, inak e, to môže narušiť dôveru to treba rešpektovať. A ja vám dnes môžem povedať, že bola prekročená eh, červená línia. A otázka utečencov, tu nie je iba v hre otázka, eh, v hre dohoda EU-Turecko, treba sa na to pozerať eh, globálne. A preto všetky otázky súvisiace s migrantami musia byť začlenené do rozpočtu EÚ. To je podstata problému tu netreba ustúpiť a nemať nejaké e, e, samostatné politiky. EÚ musí fungovať správne aj so spolu s zákonodárcom, ktorý tu nesie zodpovednosť. Ďakujem. Pán Ali teraz na minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážení kolegovia, kolegyne, v prvom rade sa chcem poďakovať za podrobnosti ohľadne pokračovania e, v pomoci Turecku. Rozhodnutie komisie svedčí o tom, že to druhé obdobie sa nebude veľmi líšiť od prvého, ani čo sa týka trvania, ani objemu prostriedkov, aj ten model financovania ostáva e, rovnaký, čiže tretina z rozpočtu EÚ a dve tretiny od členských krajín Situácia utečencov v Turecku v súčasnosti nie je odlišná od eh, roku 2015, kedy tento mechanizmus bol spustený. Počet utečencov sa zvýšil, teraz je to viac ako 3,5 milióna osôb 284 tisíc detí sa tam medzičasom narodilo a my musíme aj e, účinnejšie čerpať prostriedky z tej prvej tranže a v tej druhej odstrániť existujúce nedostatky. Treba sa poučiť z chýb e, z minulosti preto niekoľko otázok teraz položím. Tie základné princípy by mali byť rýchlosť, účinnosť a dobrá správa. 3 miliardy eur by mali byť, mali byť použité v roku 2016 až 2017 a preto sa pýtam, či sa tieto zásady dodržali v prvej fáze. V roku 2017 členské krajiny poskytli zhruba 1,5 miliardy eur a 97 už bolo odblokovaných a vzhľadom na to, že čakáme na mobilizáciu zvyšku e, fondu na roky 2018-2019, skončiť by to malo v roku 2021 Pýtam sa, či sa to zrýchli a či tam bude väčšia disciplína pri čerpaní prostriedkov z tej druhej tranže. Ako hodnotíte účinnosť tohto fondu? Ďakujem a teraz pani predsednička Gresle. Ďakujem pekne, ja som trošku iritovaná touto diskusiou, pretože som si myslela, že už sme trošku ďalej ako druhá tranža ja sa pýtam, ako vôbec vyzerá harmonogram. A Turecko medzi časom je nielom účastníkom vojny, ale dokonca e, je za veľkou časťou takéhoto pohybu utečencov. Ako komisia sa stavia k tejto novej úlohe Turecka? Nemyslím si, že by sme mali odmieňať e, toho, ktorý to aj spôsobuje. Ja som za touto pomocou pre Turecko e, a boli sme tam a musím povedať, že to robia veľmi dobre spolu s EÚ, ale videli sme, že predsa len e, má Turecko nemalé finančné prostriedky v rukách. E, hovorí sa o e, zdravotníckej starostlivosti, o vzdelávaní, ale sme si istí, že nepriamo e, E, nefinancujeme občianskú vojnu v Sýrii, čo spôsobuje ten exodus. Ďakujem, pani Gresle, veľmi dôležitá otázka. Pani Gardia Zabal. Ďakujem, pán predseda. Stručne vieme, že počet utečencov v Turecku je veľmi vysoký. Európa ich nechce. Uh, preto je správne, že ďalej poskytujeme finančnú pomoc utečencom pre zdravotnú starostlivosť, e, bývanie, vzdelávanie. Ale súhlasím aj s pani Gresle, naše vzťahy s Tureckom sú v takej háklivej fáze. Ľudskoprávna situácia v Turecku je dosť katastrofálna. Sú tu správy mimovládnych organizácií, aj dobrovoľníci svedčia o tom, že sa im zďaleka nepracuje ľahko. Sloboda tlače taktiež je predmetom obáv a utečenci, ako som už povedala, sú tak či tak tu a trpia kvôli tomu, že EÚ nekoná. Potrebujeme teda dve jasné kritéria. Najskôr mať podrobné podmienky pre kontrolu používania týchto prostriedkov do posledného centu, tak aby to naozaj išlo v prospech utečencov a nie len tureckým úradom, ktoré by ich mohli použiť aj na iné ciele. Potom európsky rozpočet e, miliarda eur, tretina z tej druhej tranže to je na hranici toho, čo náš rozpočet môže zniesť. Tie 3 miliardy teda nemôžu celé byť poskytnuté európskym rozpočtom, preto potrebujeme vhodnejší VFR, pretože inak to náš rozpočet neznesie. Ešte dostanú slov v ostatní, ale naozaj veľmi, veľmi stručne pán Kolmel. Ďakujem pekne, pán predseda. V Nemecku máme také pravidla ohľadne manažmentu pre času, kedy si hovoríme tak, tak vlastne e, vtipne, no zase sú to Vianoce, prišlo to veľmi rýchlo. e, naozaj mi robia starosti, hnevajú ma také procesy, ktoré tu v, nejak narýchlo prejednávame, keď je to predvídateľné. 3. oktobra vyprší tá zmluva, o ktorej ste hovorili a to neprišlo z modrého neba, ako každý rok prídu tie Vianoce, úplne nečakane. A preto opakujem, je treba vytvoriť úplne jasnú stratégiu, jasné ciele ohľadne toho, čo chceme v oblasti migračnej kríze vlastne v krízi dosiahnuť. Samozrejme, chceme pomôcť. EU e už aj pomáhala a som veľkým zastancom toho, aby sme tú pomoc aj rozšírili, ale iba ak to pôjde ruku v ruke s jasnými politickými cieľmi. Pokiaľ tieto cieľe nebudeme mať, tak tá skúsenosť bude, že každý rok budeme e, vydávať viacej prostriedkov na rôzne ohniska, krízové e, miesta a tak ďalej. A vlastne ani nebudeme vedieť, aký ten výsledok je, ani čo chceme dosiahnuť. Preto potrebujeme naozaj jasné, stanovené, merateľné ciele. Druhá vec, ktorá mi leží na srdci, máme e, s Tureckom dohodu, ktorá obsahuje 3 miliardy eur, z toho 1,85 miliard prostriedkov už boli vyplatené. Než budeme rozhodovať ďalšie miliardy eur, tak chcem vedieť, prečo ten zvyšok nebol vyplatený a ak, keď sa bude potom vyplácať, tak kedy? To sú predsa veľmi dôležité údaje, ktoré, o ktorých by sme mali byť informovaní dnes a nie až o pár mesiacov. Ďakujem pekne, pán Bart. Ďakujem za slovo, pán predseda. Poprvé, to, čo hovorila pani Gerabaldi ohľadne sú veci, ktorými súhlasím. Ja nebudem mm, mrhať vašim časom tým, že by som to opakoval. Druhá vec, naozaj tu bola humanitárna kríza, veľmi veľká potreba pomoci a EÚ sa týmto nástrojom angažovala. Zo všetkých informácií, ktoré sa ku mne dostali, priamo či nepriamo, tak si myslím, že sa tam odvedol kus veľmi dobrej práce, na ktorý môžeme, musíme byť hrdí pretože primárny cieľ je riešiť humanitárnu situáciu. Ale varovanie je jasné, keďže ten rozsah tej situácie je tak obrovský, tak sa môže stať, že to EÚ bude financovať do nekonečna. No a na to potrebujeme nejakú stratégiu pre ten exit, nejak sa z toho dostať. A naozaj by som rád apeloval na to, aby komisia si, tento výbor si naozaj vytvor, aj komisia vytvorila stratégiu na to, ako sa z toho postupne znižiť našu angažovanosť. Ďakujem pekne. Pán Dopre, stručne. Ja som si vždy myslel, aj keď to nebolo veľmi populárne, že tá dohoda, čiže Turecko ako subdodávateľ služieb, ktoré my nechceme poskytovať, ale že si to zaslúži našu podporu, pretože situácia v EÚ bola trošku háklivá. A pripojím sa aj k predrečníkovi. Keď sme vyplatili prvé 3 miliardy, tú prvú tranžu, tak sme skoro všetci vedeli, že bude aj druhá tranža. A keď sme navrhovali rozpočet na rok 2018, komisia tam tento návrh nezapracovala tvárili sme sa, že to neexistuje a pritom sme všetci vedeli, že bude pokračovanie. Takže komisii poviem len toľko, že tam, myslím, bola sa tam nedostatočne predvídalo. A teraz druhá otázka, ako dlho budeme ešte platiť? Dokedy má byť tá dohoda s Tureckom? kedy povieme, že týchto, títo utečenci už nie sú utečenci. Máme predstavu? Ďakujem. Teraz ďalšia rečnička, pani Miriada. Ďakujem za slovo, naozaj veľmi stručne. Treba dlhodobejšiu perspektívu. Toto je veľmi krátkodobá taká náplasť, ktorú tu riešime. Nezabudeme na to, že e, Európa veľmi pomaly príjmala tých, migra, mi, e, tých, tých, týchto utečencov, migrantov a neprijali sme to zodpovednosť. Podľa mňa je treba dlhodobejší pohľad, perspektíva k tejto téme. Pretože kde je teda naozaj chuť členských štátov, aby to naďalej financovali, ak to chcú vôbec financovať ďalej. Takže treba riešiť tú konfliktnú situáciu, facilitáciu situácie pre tých utečencov, aby nemuseli teda opúšťať svoje domovy. To si myslím, že je dlho, dlhodobý taký holistický prístup, ktorý je v tejto chvíli viac než nutný. La, la question qui se pose, parce que si... Ďakujem pekne. Otázka, ktorá sa tu kladie, respektíve keď, keď by sme to mohli vyriešiť vo chvíli, kedy sme robili rozpočet pre 2018, urobili by sme to. Ale teraz by ma zaujímalo, čo chce presne komisia robiť. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. A ďakujem aj všetkým za túto diskusiu. Veľmi dobre sme si poznamenali všetky vaše prípomienky, všetky vaše návrhy. Asi e, taká hlavná téma je, že parlament a komisia má 100% zhodu ohľadne toho, aké výzvy pred nami sú, v čom spočívajú problémy, je treba e, nastaviť to riešenie, aby sme ich dokázali nejakým spôsobom správne ošetriť. Súhlasíme s parlamentom ohľadne transparentnosti a zodpovednosti. Oboje e, je treba posilniť. Preto v minulosti sme trvali a trváme na tom, aby sa konali stretnutie riadiaca výbora, na ktorého sú, pozývame aj Európsky parlament opakovanie. Tam sa veľmi detailne vlastne preberá e, implementácia tých prostriedkov. Už sme oznámili, že toto rozhodnutie pripravujeme a že komisia teda bude jednať. Preto každý mesiac parlamentu zasielame implementačnú správu, máme tabulku implementačnú pre tie projekty a snažíme sa v tých, tej výročnej správe podať maximálne inform, množstvo informácií. Eh, určite eh, príjmame aj vaše vízie ďalšie informácie, ale, ale všetky informácie sme už dali a myslím si, že je to maximum, ktoré môžeme robiť. Ak potrebujete ešte nejakú ďalšiu správu, dajte nám vedieť, ale tie informácie vám dávame už mesačne, plus podrobné spravodajstvo o projekte, plus chodíme reportovať sem na tento výbor, takže neviem, akým spôsobom ešte môžeme zvýšiť eh, tú mieru transparentnosti a zodpovednosti v rámci tohto nástroju, nástroja. Samozrejme, tento nástroj je nový právny vynález alebo riešenie, e, takže určite priestor na kreativitu ešte je. Je to iný spôsob, akým tie aktivity vykonávame a koordinujeme, ale boli to peniaze, ktoré sme mali na pom- rozvojovú pomoc, na predvstupovú pomoc a tak ďalej. Takže zároveň teda plníme na 100% pravidlá pre európsky rozpočet. Druhá vec, čo sa týka tých samotných prostriedkov a financovania. Naozaj, E, tejto téme sme sa venovali pri vyjednávaní teda rozpočtu na 2018 a za, uh, uistili sme parlament, že tieto prostriedky by mali ísť naozaj z tej kapitoly pre, pre z, tej, z tej maržovej kapitoly, pretože zvyšok je to humanitárna pomoc, takže by to mali ísť kapitoly pre humanitárnu pomoc, ale čo sa týka zvyšku, tak by to mali byť naozaj nové financie, ktoré prichádzajú z tých dodatočných zdrojov. naozaj financie, ktoré prídu z tých, zdrojov, e, z tých marží. Čo sa týka, ako som hovorila na začiatku, úvodnej pripomienky, ten vzťah s Tureckom je naozaj veľmi citlivý. Takže vo chvíli, kedy zvyšujeme financovanie po, pre potreby utečencov, tak zároveň prebehlo politické rozhodnutie na zníženie financí, financí pre tých prostriedkov v predstupnovom nástroji nejaké e, časť sa týkala tohoto roku a ďalší návrh a ďalšie teda e, škrty komisia navrhne na ďalší rok. Takže je treba nájsť zase nejaké rovnováhu, rovnovážne riešenie. E, máme tu rôzne priority. Meriem Fera možno ešte ma doplní v ohľadne toho, ako zaistíme, aby sa tie peniaze naozaj dostali k utečencom, čo súhlasíme s parlamentom, že je vlastne cieľom tohoto nástroja. Ten politický problém, tá politická výzva sa týka aj otázky načasovania. Ak to navrhneme príliš skoro, tak potom nerešpektujeme pravidlá, o ktorých sa hovorí, že ten nástroj sa bude predlžovať, keď e, sa končí implementácia, respektíve keď sa vyčer, dochádza k vyčerpaniu peniazy. Ak to bude príliš neskoro, tak je tam problém, možný problém kontinuity toho projektu. Preto sme si mysleli, že v tejto chvíli je vhodný čas, kedy s tým prísť, kedy vlastne dochádzajú tie prostriedky, možnosti toho, čo môžeme vyplatiť, čo v tom fonde momentálne je, v tom nástroji je, a že to zároveň nebude prineskoro na to, aby tento projekt mohol hladko pokračovať ďalej a tie záväzky, ktoré sme dohodli na tento rok. Opäť, ako to urobiť, aby v tom bola rovnováha, jednak detailné podrobnosti a implementácie. Tam sme sa snažili naozaj informovať o tom, že sme informovali pozor, implementácia sa končí vo chvíli, kedy 3 miliardy budú vyčerpané a prísť tým vo vhodný okamih je treba spolupracovať, spolieham na konstruktívny prístup s tým, že budeme hľadať riešenie nielen na aktuálnu situáciu, ale tak, ako hovorila kolegyňa aj ostatní, je treba hľadať tie dlhodobé riešenia, e, brať do úvahy dlhodobú perspektívu. Je treba naozaj viesť túto diskusiu, aby ten rámec bol stabilný, pevný do budúcnosti. K tomu sa ešte určite vrátime. Pani Feremba a Poprosím naozaj stručne. Tri pripomienky k politickej situácii, vzťahy EU-Turecko, pomoc, uplatňovanie a koniec pomoci. Ide o odmenu Turecku. Táto pomoc je určená utečencom. Je to iba e, časť našich vzťahov s Tureckom. Komisár Hahn bol včera v pléne výboru AFED hovorilo o budúcnosti predstupovej e, pomoci. My tu 759 miliónov eur chceme poskytnúť nie tureckej vláde, ale utečencom. A treba, aby sa to uplatňovalo čo najrýchlejšie a čo najúčinnejšie pri rešpektovaní pravidiel dobrého hospodárenia. A účtovný dvor pripravuje audit. Správa by mala byť zverejnená pred letom. Malo by to poskytnúť e, zábezpeku, že sa e, uplatňovali zásady dobrého hospodárenia. Čiže aj to bude E, monitorovanie tejto pomoci. Miliardu 800 e, miliónov sme už použili viac nie, pretože práve sa riadíme pravidlami dobrého hospodárenia a je tu aj finančné nariadenie a teda je to for, formou tranží, čiže všetky prostriedky sa majú využiť, ale tie konečné platby sa uskutočnia až keď budú e, završené projekty. Sú tu napríklad plány vybudovať dve nemocnice a konečné platby sa neuskutočnia pred e, asi v roku 2020, najneskôr 2021. Ale všetky prostriedky sú angažované, čiže už sa nejaké nové záväzky nedajú prijať. Nemali sme hovoriť o rozpočtovej pomoci nie pre utečencov, ale sírskych, e, teda nie pre migrantov, ale pre sírskych utečencov. Nemám už vlastne čo dodať. Ešte raz ďakujem komisii za ich prítomnosť a vstupy. E, Ďakujem aj kolegom z výboru, teším sa, že budeme naďalej na tom spolupracovať, teším sa na ten návrh opravného rozpočtu, na ktorom budem pracovať a dúfame, že sa podarí naplniť ciele, ktoré si Európ- Európsky parlament v tomto smere vytýčil. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Vioty, vy sa budete zaoberať rozpočtom na rok 2019. Budú tam aj prostriedky pre týchto sírskych utečencov v Turecku toľko. Ďakujem všetkým rečni, rečníkom. Teraz pristúpime k hlasovaniu. Prosím, pripravte si svoje hlasovacie karty. Vyskúšame si hlasovacie zariadenie. Prosím, hlasujte. Všetci už e, hlasovali. Uzatváram hlasovanie. Ďakujem. Teraz e, prvý bod hlasovania. Rozpočet na rok 2018. Slov dostane všeobecný spravodajca, aby nám odprezentoval návrh transferu. Ďakujem pekne, veľmi stručne, vážni kolegovia toto nie je problematická téma v roku 2017, keďže sa veľmi neskoro prijalo tých 580 miliónov eur na Wi-Fi e, s tým, že to malo byť pre agentúru NEA. Tieto financie sa presunuli z rozpočtovej linky na tú linku Wi-Fi Medzi tým teda agentúra to, to rieši a teraz je tam 100, 724 tisíc, miliónov, e, tisíc eur a 123 tisíc eur, ktoré potrebujeme, aby sa pokryli tieto dodatočné rozpočtové náklady. 247 tisíc prichádza z CEFu a 377 tisíc by malo ísť z Wi-Fi podporovania bezplatného miesta Wi-Fi, teda z tejto kapitoly. Dostali sme písomné odpovede od komisie na všetky otázky, ktoré sme mali, preto odporúčam hlasovať za presun týchto rozpočtových prostriedkov, čo je vlastne dôsledkom pre, teda, pre zavadzanie tohoto Wi-Fi. Ďakujem. Pres, Prejdeme k hlasovaniu. Menovité hlasovanie elektronicky. Prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram, ak už všetci odhlasovali. Schválené 29 za, 2 hlasy proti, 2 sa zdržali hlasovania. Teraz eh, hlasujeme o sídle Európskeho orgánu pre bankovníctvo. Prvý pozmeňujúci návrh 9 a 5. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania schválené? Návrh 1 ústny pozmenujúci návrh spravodajcu. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania schválené? Návrh 2. Kto je za? Kto je proti? Schválené. Kompromis 1 za. Proti. Kto sa zdržiava? Schválené. Návrh 7 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Radšej si to overíme elektronicky, nie je to jednoznačné. Prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram, ak všetci odhlasovali. Schválené. 19 za, 13 proti. Štvrtý návrh za, proti. To sa zdržiava hlasovania. Schválené. Teraz hlasujeme o takto pozmenenom znení. Menovite. Prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. 28 za, 4 proti, 1 sa zdržal hlasovania. Teraz správa o marži. posilnenie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v Európskej únii. 7. správa Európskej komisie. Chcem tu upresniť ohľadne hlasovacieho zoznamu. Chcem povedať, že treba zohľadniť nasledovné objasnenie. Poprvé, viacero samostatných hlasovaní sa žiadalo v prípade kompromisov 6, 25 a 28 konkrétne tieto návrhy. Druhé upresnenie, návrh 14 e, nie je komprom- e, kompatibilný s kompromisom číslo 2, čiže odpadne, ak bude schválený ten kompromis číslo 2. Chce sa niekto vyjadriť? Zdá sa, že nie, takže prejdeme k hlasovaniu. Uh, ja som si prečítal všetko a v prvom odseku, ak bude schválený kompromis, tak chcem stiahnuť návrh, pozmenujúci návrh číslo 6. Dobre, ďakujem. Uvidíme, či to bude odhlasované. Prvý kompromis za, proti sa zdržiava hlasovania. Schválené. Et donc, euh, nous passons à l'amendement. Čiže ideme na návrh číslo 9. Prvá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Radšej si to overíme elektronicky. Prosím, hlasujte. Všetci už odhlasovali. Hlasovanie uzatváram. Zamietnuté 18 proti, iba 12 za. Druhá časť. Za, proti. Myslím, že je to ten istý výsledok, zamietnuté. Pozmenujúci návrh 10 za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Kompromis číslo 2 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. Teraz návrh 15 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. Návrh 16 za. Proti. Overíme si to. Prosím, hlasujte elektronicky. Hlasovanie uzatváram. Zamietnuté. Návrh 17. Za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? To si tiež radšej overíme elektronicky. Prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Zamietnuté. 16 proti, 15 za. Kompromis 3 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. Kompromis 4 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. Návrh 25 za. Proti. Kto sa zdržiava? Schválené. Kompromis 5 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. Kompromis číslo 6 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. Ideme na druhú časť návrhu 28 za, proti. To sa zdržieva hlasovania. Radšej si to overíme elektronicky. Druhá časť návrhu 28. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté 19 proti 13 sa návrh 31 za, proti. To sa zdržiava zamietnuté. Návrh 32 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti. To si radšej overíme elektronicky. Prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram zamietnuté. Druhá časť. Čiže ak neprešla prvá časť, eh, nehlasujeme ani o druhej. 33 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 34 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. Teraz takto pozmenený text, menovite, prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatvára. Schválené 29 za, 4 a proti. Blahoželám spravodajcovi, pánovi Omarži. Ostatné oddiely. Pán Ashworth, žiadne žiadosti o presun. Teraz Monika Holmajer dostane slovo hovoriť o, bude o návrhu vo vzťahu s rôznymi roz, e, budovami. EMA presun do Amsterdamu. Äh, um- Vážený pán predseda, začnem tým jednoduchým a skončím tým trošku komplikovanejším. Bude to veľmi svižné a potom sa môžeme venovať tomu, čo si bude vyžadovať viac debatu. Jedna vec, ktorá je možno nepríjemná, ale pomerne priamočiera jednoduchá, Eh, Dom EU v Štokholme. Tento projekt teda nepríjemný možno v tom, že napriek tomu, že tam bolo dlhodobé eh, prieskum trhu, ktorý sme, ktorý sme robili, tak eh, nebolo, nepodarilo sa tam nájsť nejakú nehnuteľnosť, ktorá by kvôli tomu boomu, ktorý tam je na trhu s nehnuteľnosťami, ktorý by vyhol našim potrebám, a tak sa nám podarilo teda predložiť tú prenajmú zmluvu, ktorú máme na, o tri roky a dúfajme, že nám to dá šancu nájsť niečo vhodnejšie, niečo lepšie. Náklady sú teda vyššie, pretože nájomné sa naozaj zvýšilo v celom Štokholme, čo je pochopiteľné. Vlastne zrkadlí to, to, to zvýšenie e, sa nepohybuje nad tým, čo sa deje na trhu, je skôr ešte podhodnotené. Uh, alebo teda nižšie, ale je to vyššie oproti tomu, čo sme platili predtým. Predtým sme platili 764 tisíc, teraz je to viac. Z toho 681 tisíc komisia a 446 e, tisíc parlament, obsahu to ale nie je žiadny problém, takže poprosím vás len o schválenie. Takže ste nám odprezentovali projekt, e, ktorý sa týka Štokholmu. Chcete, aby sme hlasovali teraz? Čiže Štokholm, spravodajkyňa je za. Elektronicky to máme vyriešiť. Prosím, hlasujte. Všetci už hlasovali. Ak áno, tak hlasovanie uzatváram. 25 za, 3, 3 proti, 2 sa zdržali hlasovania. Teraz prejdeme na Amsterdam, nie, Kenia, 4 kusy. Kenia. Takže čakajú na 4 položky, teda ešte 3. A e, ďalšia Kenia. Mali sme už predbežnú informáciu zo zahraničnej služby EÚ, takže tam to, čo prišlo, nás nejak výrazne neprekvapilo. Dostali sme to v tej predbežnej informácii, teraz máme teda viac podrobností. Celková plocha asi 4372 m štvorcových, čo si delí dele- delegácia EU, Hall of Africa, EAB, EIB, EUFOR a EUS e e HER. Tým sa delia aj e, pracovné, teda parkovacie miesta. Máme tam 121 zamestnancov, delegácia pre Somálsko, tým Horn pre Afriku, UNAFOR, je tam 33 metrov štvorcových pre osobu, 660, 76 e, tisíc je nájom, indexácia 3%, čo je jedna vec, ktorú možno kritizovať, ale v Nairobi tiež teda človek nemá veľký manevrovací priestor nie tam veľký priestor vyberať si z tej ponuky a tá budova odpoveda našim požiadavkám. Je tam hlavne zlepšená bezpečnosť a aj keď je tá bezpečnosť lepšia, sú tam nižšie náklady práve na bezpečnosť, takže je to rentabilné. A tie náklady potom môžeme použiť na ten prenájom 2,6 milióna na vybavenie a 13 500 na presťahovanie 300 tisíc pre práce, notárske náklady a 2,241 milióna náklady teda na presťahovanie. Takže celé je to naozaj veľmi solidné ročné náklady, spočítané potrhnuté 2,167 1,9, pardon, 5 milióna e, odporúčam hlasovať za, pretože nie len, že je to rozumný návrh, ale boli sme naozaj dostatočne informovaní zo strany zahraničných služieb. Ďakujem pekne za určenie, eh, za, za spresnenie. Pán Dopre? Otázka na Moniku Holmajer. V súčasnosti SVČ je v skoro 5000 eh, štvorcových metroch ENAFOR, tým pre africký roh, tam uh, už má svoje kancelárie. Teraz to má byť trikrát toľko, skoro 15 tisíc štvorcových metrov. Ja sa pýtam, či je to opodstatnené s nejakými uzatvorenými dohodami, uh, že by niekto obsadil tie dodatočné kancelárie. Nehovorím, že som proti, ale či sú už nejaké dohody s inými inštitúciami, čo je za e, týmto strojnásobnením plochy. Neviem, či spravodajkyňa má tieto informácie k dispozícii. Každopádne by som o tom rád vedel viac. Tá plocha celková je 4372 m štvorcových. A tie relevantné zmluvy sú podpísané s tými subjektami, ktoré tam sídlia, s tým, koľko budú teda e, využívať, takže naozaj je to dobre rozdelené. Tých zamestnancov je viac než v minulosti, pretože komisia má teraz 84 zamestnancov plus 7 šoferov. 9 som pre, pre delegáciu pre Somálsko, USRA pre roh Afriky 5, IB 10, EUFOR 2, v priemere teda 33,11 m štvorcových na osobu, čo je úplný priemer toho, čo je obvyklá prax, dokonca nižší priemer, aký býva v takýchto delegáciách. Žiaľ, nemám teraz preklad a kvôli tomu som ti úplne všetko nerozumela. E, Monika, že... Monika, súhlasím s tým, čo si práve povedala. 84 zamestnancov, 24 pre Somálsko ale sú v 4219 metrov štvorcových. Teraz sa e, žiada budova trikrát tak veľká. Nie. Je to vysoká budova, e, my máme iba 17. až 20. poschodie, nie celá budova nám patrí. Pôjde o prenajom. Prenajmeme 4 poschodia. Zvyšok nám nepatrí. 4372 metrov štvorcových máme mať v prenajme. <clears throat> Nechceme celú budovu, iba 4 poschodia. Ak by sme potrebovali viac, tak eh, by sa to muselo potom riešiť, ale zatiaľ ide o 4 poschodia z celkovo 20, e, zvyšok nás nezaujíma. A my budeme mať v prenajme 4372 štvorcových metrov. Áno, 4 poschodia, zvyšok nás nezaujíma, ten patrí niekomu inému. Ešte niekto sa k tomu hlásil? Elektronicky budeme o tom hlasovať. Prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Schválené 27 za, 3 proti, 2 sa zdržali hlasovania. Môžeme konečne hovoriť o Amsterdame? Áno, áno, práve teraz. Áno, vážne to predseda, teraz konečne Amsterdam, pretože mám ešte nejaké otázky na komisiu. Poprvé, minula som už eh, viedila kritiku smerom k holandskej vláde a musím povedať, že sa medzi tým situácia naozaj výrazne zlepšila. Respektíve, poprvé, ten návrh, ktorý máme pred sebou, zodpoveda tomu, čo holandská vláda pri eh, tom, eh, pri tom výberovom procese so strany členskými štátmi naozaj ponúkla, takže holandská vláda preberie jednak náklady na sťahovanie plus to pre, na to prechodné obdobie, tú prechodnú budovu a ďalej nás Fibedra berie náklady na tú novú budovu. pretože nemusí byť žiadna rekonštrukcia špeciálne pre nás. Takže tým sú naplnené tie podmienky a preto lehota, e, teda bude ten nájomná zmluva na 20 rokov E, s tým, že je tam možnosť predloženia tejto zmluvy, nejaké zdrženie, ak by malo dosť dôjsť k nejakému oneskoreniu pri tom presťahovaní, by spadali obe na bedrá Holandska. Formulujem to tu všetko veľmi podrobne. Kedykoľvek je možné podať výpoveď z obidvoch strán, a keď sa nájomca rozhodne presunúť hlavné sídlo EMI niekam inám, tak je tam výpovedná lehota 6 mesiacov. Na základe po 6 mesiacov z dôvodu pôsobenia vyššej moci, tam môže byť nejaké predloženie. Takže v tomto prípade sa chceme vyhnúť tej chybe, ktorú sme robili naposledy. Už vtedy sme to v rozpočtovom výbore výrazne kritizovali, že tam nebola možnosť v tú zmluvu vypovedať a potom sme museli niesť tie náklady, prípadne ešte doplniť, doplatiť ten nájom, prípadne nájsť ďalšieho nájomca. V tomto prípade to nehrozí. Tá budova by mala byť dokončená v roku 2019. Nájom začína od 15.11.2019. Ak to bude neskôr, náklady na to bude niesť holandská vláda. Celková plocha 31 496 m 2 z toho kancelárske priestory asi 26 tisíc m štvorcových. Je tam konferenčné centrum, ktoré má asi 5600 m štvorcových, parkoviska 104, 740 teda pre, pre pre auta. Je to dobre dostupné mocom MHD. Počet zamestnancov asi 1103 momentálne. Holandská vláda momentálne všetkým zamestnancom, hlavne tým, ktorí majú deti, rodiny, ponúkla ešte špeciálnu pomoc pri vyhľadávaní pracovných e, príležitostí škôl a tak ďalej. Takže opäť naplnili tie požiadavky, ktoré sme mali a tie záväzky. Ďalšia vec, na ktorú som si stiažovala, respektíve nič ďalšie sa neobjavilo. O 28 metrov štvorcových a niečo na osobu je veľmi teda efektívne využitie tých priestorov pod priemerom toho, čo komisia odporúča. Priemerný 200 Udržbové náklady sú 1,8 milióna, 101,2 na udržbu budovy, 21,26 milióna, 585 tisíc na ďalšie udržbové náklady pri tom, eh, pri, tej, pri tých nákladoch 23 eur na meter štvorcový v rámci tých cien nehnuteľností na trhoch, tak si myslíme, že tie režijné náklady 3,141, ktoré spadajú na naše bedrá, bezpečnosť, plus ďalej je tam samozrejme elektrika, plyna a tak ďalej, 1,49, 13,627 ročné náklady a medzi tým samozrejme sú to ďalšie náklady, ktoré režine náklady, ktoré platíme my, ktoré neboli súčasťou toho e, tendra. Je, EMA je jedna z agentúr, ktoré sa z veľkej časti financujú sami, preto Takže 15 miliónov z tej rekonštrukcie, ktorý bude stať ďalších 50 miliónov, takže 15 miliónov si zaplatí EMA sama a 750 tisíc z toho prenajmu ročne bude platiť ďalších 20 rokov. To znamená, keď sme všetky náklady, vrátení, catering, bezpečnostné systémy, všetko, čo tam je, zariadenie, vnútorné vonkajšie siete a tak ďalej, ročné celkové náklady 14,377 milióna, ale väčšinu toho z poniesie práve agentúra EMA. Takže pre nás z toho nevyplývajú žiadne dodatočné zaťaženie rozpočta. Tá budova stojí menej než budova v Londýne. A skoro som povedala, no predsa to ide. Takmer som si neodpustila túto poznámku, takže vidíme, že s tým, čo e, sme dostali k dispozícii, môžeme byť spokojní, ale tri otázky. A komisiu som už na to upozornila, že tie tri otázky položím. Prvá otázka. Bude tu to konanie e, Talianska teda pred súdnym dvorom. Tam sú opravnené otázky e, tieňovej spravodajkynie, ktoré sa tam objavujú. Či sa môže stať, že celé to bude znova preložené e, chcem upozorniť teraz kolegov na to, že novou doložkou o vypovedaní to staré sa už nemôže stať. To znamená, nezostaneme sedieť na tej budove, keby sme boli donútení meniť sídlo problém v tom form, tej forme, ako to bolo v prípade EMA, tak ten sa už nezopakuje, to sme mali jasné poučenie. Ale prozba na komisiu z mojej strany, aby nám povedali, aké budú právne dôsledky z takéhoto kona, nejaké eventuálne, aké môžu byť, respektíve aké je to hodnotenie, nejaké posúdenie situácie pre kolegyne kolegov, finančné dôsledky z tohto pohľadu, pokiaľ ide o tú budovu, tých sa nemusíme obávať, pretože je tam tá doložka o vypovedaní Ďalej otázka seat agreement, ako to bude postupovať. A tretie zmena ustanovujúceho nariadenia alebo zakladajúceho nariadenia v súčasnosti e, sa to rieši na úrovni výboru ENVY. Možno komisia nám dá presnejšie informácie, pretože to úplne z, zabezpečí jednoznačnosť pri tom konečnom rozhodovaní. Ďakujem. Ďakujem. Pán Olivier Sal za komisiu. Môžete odpovedať na otázky spravodajkyne? Áno, ďakujem, pán predseda. Rád sa pokúsim odpovedať na tieto tri otázky. Pokiaľ ide o prípad pred súdom, to nie je niečo, kde komisia nejakým spôsobom je zaangažovaná. Je to konanie medzi talianskými orgánmi a medzi radou. Možno je vhodné pripomenúť, že e, vychádza to v prevažnej miere z toho netypického kontextu, v ktorom bol začatý tento e, proces. Hovoríme o teda premiestnení, presídlení agentúry. To je troška iné v porovnaní so štandardným postupom, keď dochádza k vytvoreniu nového orgánu, novej agentúry. A ako všetci vieme, e, v zmysle toho postupu, ktorý bol potvrdený členskými štátmi minulý rok na jar, tam boli viaceré ponuky z viacerých hlavných miest, 27 členských štátov sa politicky dohodlo v novembri minulého roku o dvoch nových sídlach. A tam právny text, ktorý predložila komisia, má svoju oporu, z toho vychádza. Táto politická dohoda musí byť potvrdená aj v právnom texte. Z tohto dôvodu komisia predložila tieto dva návrhy v novembri minulého roku kde sa upravujú sídla, pokiaľ ide o nariadenie o financovaní, tak pokiaľ ide o EMA a o EBI. A dobre to e, napredovalo, pretože plenárka e, z minulý týždeň schválila tú revíziu EMA a takisto, teda EBI, e a takisto potvrdila úpravu sídla EMA, teda Amsterdam ďalší spôsob, ako e, potvrdiť takúto politickú dohodu, e, je na úrovni dohody o zmene sídla alebo o novom sídle v prípade EMA. Tá teda práca naozaj pokročila veľmi dobre, prebehli intenzívne diskusie medzi holandskými úradmi a samotnou EMA. Uzatvorenie diskusí a úspešný výsledok sa predpokladá v nadchádzajúcich e, dňoch, týždňoch maximálne a samozrejme dohoda o sídle potvrdí tie podmienky, ktoré boli odsúhlasené a ktoré sú zaznamenané aj v, tom, v tých podkladoch o budove. Čo je dôležité, a snažím sa odpovedať týmto aj na otázku nie je, že jeden z kľúčových e, momentov, e, ktoré sa snažia tie tri inštitúcie zabezpečiť v tomto kontexte, je práve dosiahnuť podnikateľskú kontinuitu, alebo to kontinuitu fungovania pre EMA a preto tie procesy prebiehajú paralelne. Preto je tu právna úprava zakladajúcich aktov. Takisto je tu diskusia, ktorá sa týka sídla a zároveň je tu aj e, potreba e, veľmi rýchle konať, pokiaľ ide o samotné podklady k tej budove, tej nehnuteľnosti, tak aby e, bolo možné realizovať potrebné kroky, aby sme dokázali zabezpečiť hladký odsun, presun na začiatku budúceho roku. Dúfam, že tieto informácie budú dostačujúce pre výbor, aby mohli dnes e, dať zelenú tomuto, tomuto spisu. Je tu zástupca EMI, pán Vačo, a chceli by ste sa vyjadriť? Uh, no, e, ďakujem, pán predseda. E, nie, nemám čo doplniť v princípe k pokiaľ ide o to, čo povedal zástupca komisie. Myslím si, že všetky tie aspekty veľmi dobre pokračujú. Ako už bolo spomenuté, dohoda o sídle, tam sú ešte stále nejaké drobné veci, ktoré treba doriešiť, ale to je záležitosť dní. Zajtra je schôdza v steering committee a teda spoločného riadenia spolu s holandskou stranou, kde sa budeme zaoberať aj touto konkrétnou vecou. Všetky ostatné veci, ktoré sa týkajú dočasných priestorov a všetkých tých prác, e, ktoré treba e, započať, pokiaľ ide o budúce sídlo, tie, sú, tie bežia a v tejto chvíli nezaznamenávam žiadne omeškanie. Merci pour ces précis... Ďakujem za tieto upresnenia. Pán Bioty ako prvý sa prihlásil slovo. Pán Viot. Ďakujem, pán predseda. E, chcem sa poďakovať e, kolegyni Holmajerovej e, za zvyčajnú precíznosť, pokiaľ ide o približenie všetkých podrobností, keď takto veľmi podrobne preštudovala všetky zmluvy, ktoré sa týkajú rozmanitých sídiel agentúr. Samozrejme, nechcem sa púšťať do podstaty tých otázok, ktoré položila pani Holmajer, teda pokiaľ ide o konanie Talianska, to nie je vec, e, ktorá, je, e, ktorá by sa netýkala. Skôr ide o nájomnú zmluvu e, medzi EMA a medzi holandskou vládou. Prvá otázka sa týka tých, tých časov predpokladaných. Predpokladal som 1. október a teraz je tu 11. november odovzdanie. O odovzdanie budovy. Ja sa pýtam, aký je právny základ, na základe ktorého došlo k zmene tohto termínu odovzdania Druhá vec, druhý moment, v rámci zmluvy medzi EMA a Holandskom sa hovorí o 11. novembri. E, jedine, že by tam boli nastali okolnosti, ktoré sú mimo kontroly zmluvných strán. Neviem, aké sú tie okolnosti, lebo to sú dve strany, EMA a Holandsko. Hovorí sa o prírodných, nepredvídaných okolnostiach, e, nejaké vyššie emócie alebo nejaké omeškanie zo strany zhotoviteľa e, že to môže do toho vstupovať, alebo je tam eventuálna sankcia, pokiaľ ide o neskoré odovzdanie diela, alebo teda stavby zo strany stavebnej firmy. Tretia vec, posledná otázka ohľadom eventuálnej doložky, pokiaľ ide o, o obnovenie obnovenie nájomnej zmluvy v roku 2039 je uzatváraná 20 rokov. Povedala kolegyňa Holmajera, že je možné okamžite ju predlžiť na základe toho, čo spomínala, na základe toho, čo je uvedené v dokumentoch, nie je potom možné meniť sídlo. Je tu predpokladaná aj e, e, nejaká doložka, ktorá sa týka úpravy nájomného po roku 2039. Samozrejme, my si želáme, aby aj po 20 rokoch zostala agentúra tam, ale je tam teda nejaká doložka alebo ustanovenie, ktoré sa týka úpravy, ktoré sa týka úpravy nájomného, alebo nie je tam? Ďakujem. Merci. Ďakujem pekne, pani Hoffman. Ja, Dank, Ďakujem, pán predseda. Zdá sa mi naozaj udivujúce, ako sa, tá, ako sa to rozhodlo vlastne to sídlo. Nie celkom šťastne, myslím, že ináč to mohlo prebehnúť, ale eh, nakoniec na to nemáme žiadny vplyv. Myslím si ale, že v takýchto prípadoch, keď budeme takto konfrontovaní takýmto situáciami, treba to robiť ináč. Jednu vec som ale nepochopila, a preto ešte raz priamy e, následný dotaz. Ako odhaduje komisia úspech e, žaloby Talianska pred súdom? Aká je tam možnosť uspieť? A aké dôsledky by z toho mohli vyplynúť, keby Taliansko uspelo pred súdom? Veľmi konkrétne by som chcela počuť odpoveď od komisie. Dobre predtým ako sa obratíme na komisiu. A ešte niekto? Pane Holmajer. Áno, áno, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Možno ešte by som sa rád obrátila na komisiu. Viem, že neviete povedať, ako súdny dvor bude rozhodovať, ale tie vysvetlenia ohľadom toho, e, či bolo to konanie v poriadku, či bolo v súlade s pravidlami. E, Spolu sme telefonovali a veľmi plasticky e, ste povedali teda v, v telefonáte, že sa dohodli členské štáty o tom, ako e, budú v tejto veci konať. Bolo by možno dobré toto dať aj kolegovi Jotimu, aby potom nevznikli ďalšie problémy. Od 1. januára 2019 holandská vláda bude plne platiť za tú budovu, ktorá bude mm, dočasne plniť tú funkciu. Či je to 1. január alebo či neskôr 11. november, to je jedno, pretože všetky náklady by znášať eh, holandská vláda bez ohľadu na to, kedy príde k tomu presunu. Samozrejme, ambícia je, aby sme ten presun zabezpečili čo najskôr, pretože holandské vlády vznikajú náklady, čím viac sa oddialuje ten presun, takže je evidentne eminentný záujem holandskej vlády, aby presun prebehol čo najrychlejšie, tak aby im nevznikali zvyšené náklady, pre nás, ako pre rozpočet, nevznikajú žiadne dotočné náklady, pretože všetko to znáša holandská vláda. Druhá vec, e, pokiaľ ide o nájomné, to je stanovené pôvodné nájomné 8,8180. Je tu ale tzv. indexácia, vyrovnanie indexácie, 3 e, milióny eur, e, odpustenie zo strany holandskej vlády, rozdeli sa to na 20 rokov a tým pádom 1,6680 bude ten index, e, zníženie tej indexácie a zníženie ročných nákladov v takejto miere. Čiže e, pri tých otázkach oboch nevznikajú žiadne problémy. A potom ešte posledná otázka, kolegyňa Iris Hoffman. V prípade, že teoreticky by rada mala dostať túto myšlienku, že zmení názor, že ináč rozhodne e, nebudem už o potenciálnych veciach sa vyjadrovať, tak v tomto prípade minimálne z pohľadu budovy už nemáme problém, pretože kedykoľvek môžeme po 6-mesačnom období vypovedať zmluvu bez toho, aby sme museli platiť sankcie. A to na rozdiel od toho, čo sme zažili v prípade Londýna, je to výrazná zmena. A z tohto pohľadu hovorím, že sa to dá vnímať kľudne. Ak by sa niečo malo stať, tak z tohto pohľadu sa nedieje nič Ináč by to bolo nepríjemné, ale myslím, že teoreticky, ani teoreticky nie je tam žiadna hrozba. Ak by ste mali možnosť teda vypočuť si to, čo ja včera v rámci telefonického hovoru. Monika, budeme hlasovať. Ešte komisia niečo na záver. Ďakujem, pán predseda. Pokúsim sa odpovedať na položené otázky. Bez toho by som rozprúdil opäť diskusiu. Ako som už povedal, členské krajiny sa zhodli na postupe eh, minulú jar a my sme sa toho pridržali, pokiaľ viem. Potom eh, podanie talianských úradov. K tomu sa nemáme čo vyjadrovať. Ide o členskú krajinu a radu. A už som povedal, treba sa zamerať na právnu situáciu, no ktorú bude mať vplyv nariadenie, čiže zmena sídla v zakladajúcom nariadení a potom objasnenia samotnej budovy, to je v podkladoch, ktoré už boli poskytnuté, takže my nepočítame s nejakými dramatickými dopadmi, určite nie na rozpočet, teda potom podaní talianských úradov. Dobre? pani spravodajkyňa. Pán predseda, navrhujem, aby sme rozhodli, že pri zohľadnení toho, že dohoda o sídle bude čoskoro uzatvorená a pri zohľadnení toho, že nariadenie o zriadení bude schválené Európskym parlamentom za týchto okolností a podmienok, potom patrične môžeme ten spis eh, schváliť, tak som sa dohodla aj s tieňovým spravodajcom. Ďakujem, ak sa už nikto nehlási o slovo, budeme hlasovať elektronicky, prosím hlasujte. Auch wenn es mir leid tut für Italien. Aký Už všetci odhlasovali hlasovanie. Uzatváram. 15 za, 7 proti, 6 sa zdržali hlasovania, teda je to schválené. Čo sa týka Washingtonu, budeme hlasovať dnes, alebo sa to má odložiť? Pán predseda, ja by som chcela poprosiť o to, aby vzhľadom k tomu, že to bolo zasielané na poslednú chvíľu, aby sme to posunuli na ďalšiu schôdzu, aby sme tam schválili. Vyzerá to rozumne, ale napriek tomu nemáme ešte konkrétne informácie ohľadom e, zmluvy o úvere o požičke a nechcem sa spoliať na to, môže to byť 20 rokov, môže to byť 30 e, rokov, môže to byť toľko percent alebo iná hodnota tým pádom by som rada využila tú fázu, to obdobie spolu s tieňovými spravodajcami, aby sme si to ešte raz presne prešli a preto by som chcela poprosiť o dvojtyžňové posunutie tej lehoty, aby sme to uzavreli ako výbor, aby potom pri najbližšej schôdzi výboru pre rozpočet o tom diskutovali a potenciálne to schválili. Ďakujem pekne, pani spravodajkyňa, získame tým čas, čiže e, diskutovať sa o tom bude na budúce. Týmto končíme s hlasovaním. Teraz politika v oblasti nehnuteľnosti. Mohli by sme hovoriť o budúcich projektoch, alebo si spravodajkňa myslí, že dnes eh, nie je na mieste o tom diskutovať. Pani spravodajkyňa, už nemáte čo, myslím povedať. Dobre, teraz musím teda upresniť, že sme ukončili hlasovanie. A teraz prejdeme k agentúre EÚ pre kybernetickú bezpečnosť ENISA. Spravodajca Gajer je dnes neprítomný, pán Volken ho zastupuje, čiže odprezentuje tento návrh stanoviska namiesto pána Gejera, pán Volken. Vous avez la parole. Ja, Máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, naozaj dnes e, budem hovoriť za Jensa Gajera, ktorý e, musel ísť do svojho volebného okrsku kvôli voľbám. Pôjde to teda relatívne rýchle. Enisa ako všetci vieme, Európska agentúra pre informačnú a sieťovú bezpečnosť, ktorá v súčasnosti sídli v Grécku, administratívne sídlo má v Heraklione, operatívne sídlo je ale v Atenách. Pokiaľ ide o akt o kybernetickej bezpečnosti, eh, tak kombicia tu predložila veľmi ambiciózny návrh, tak aby bezpečnostná architektúra v rámci EU bola posilnená. Komisia okrem toho navrhuje vytvorenie e, režimu certifikácie počítačovej bezpečnosti a takéto, e, takýto proces by si vyžadoval aj zapojenie NEC. Mala by byť zapojená posilnená úloha NEC, e, je vítaná a tým pádom aj plánované finančné a personálne posilnenie je na mieste. Agentúra by mala do roku 2022 zvýšiť svoj rozpočet na 23 miliónov a počet zamestnancov by sa mal asi 80 zdvojnásobiť. E, pokiaľ ide o tieto agentúry, tak e, nový mandát pre agentúru e, by mal riešiť aj otázku, opakovane riešiť otázku sídla tejto agentúry z nasledovného dôvodu, že dvojaké sídlo je neefektívne, kontraproduktívne. Návrh stanoviska tým pádom predpokladá, že dohoda o sídle medzi gréckými orgánmi a agentúrou po posúdení komisiou bude prepracovaná. Inštitúcie EÚ v rámci medziinstitucionálnej pracovnej skupine o zdrojoch agentúry požiadali komisiu, aby agentúry, ktoré majú viac ako jedno sídlo, e, preskúmali a aby takéto preskúmanie, takéto hodnotenie konštatovalo, že dvojaké sídlo, ktoré v súčasnosti ani sama je kontraproduktívne. Ďalšie návrhy obsiahnuté v stanovisku sa týkajú návrhu dodatočného rozpočtu pre výskumné aktivity, tak aby agentúra do budúcnosti mala vlastnú kapacitu, výskumnú kapacitu a tým pádom svoju úlohu ako poskytovateľa expertízy a know-how dokázala účinne vykonávať. Okrem toho je tu návrh, aby tu bol vyslanie zástupcu parlamentu, aby bol zastúpený v riadiacej rade Management Board, a okrem toho by agentúra mala mať možnosť e, aj využívať iných alebo dopytovať iných poskytovateľov tomu, e, prekladateľských služieb v prípade, že budú výhodnejšie. Toľko mene pána Gajera. Merci, Ďakujem, kolega. Ďakujem aj za to, že ste takto účinne zastúpili pána Gera, teraz pána Obricht. Yes, uh, just... ďakujem pekne, pán predseda. Chcem len predložiť krátku pripomienku v mene pána Salamara, ktorý musel odísť dnes z parlamentu. Chcel by som len povedať, že pán Salvama by sa chcel poďakovať pánovi Gajerovi za stanovisko. E, do veľkej miery sa s ním stotožňuje. A ďalej pán Salvama by chcel zdôrazniť dôležitosť e, rozpočtu, ktorý vychádza z výkonov, performance-based budgeting, Takisto zdôrazniť potrebu vytvárania synergií pri posilnenej spolupráci s Eniso a s inými agentúrami, inštitúciami, členskými štátmi a relevantnými zainteresovanými stranami, bez toho, aby dochádzalo k nejakým prienikom s národnými aktérmi. To je len tá krátka pripomienka pána Salvomu. Ďakujem. Ďakujem. Ešte sa niekto hlási o slovo? Zdá sa, že nie. Pán spravodajca, máte nejaké pripomienky po tom, čo vystúpil pán Olbricht. Ak nie, tak uzavrieme tento bod. Ešte poviem, že 28. marec obed. Dovtedy treba predložiť podzmenujúce, doplňujúce návrhy. 16. maja sa bude hlasovať na našom výbore a asi v júni to bude v pléne v Štrásburgu a vtedy bude hlasovať celý parlament. Dobre, takže teraz pri, vítame pána Jana Gregora z Európskeho dvora auditorov. Ďakujeme za to, že ste medzi nás prišli dnes a vy ste chceli prísť odprezentovať dokument, ktorý schválil 15. februára váš dvor. Ide o reforme fungovania rozpočtu EÚ. Čiže ide o budúcnosť financií EÚ. Touto tému sa zaoberáme aj my, pretože rozpočet EÚ je trošku špecifický. Ale pán Gregor to už predložil na výbore kont. 20. februára. Náš výbor a plénum schválili stanovisko k budúcemu VFR a vlastným zdrojom. Takže pán Gregor, prosím, máte teraz e, príležitosť vystúpiť. Máme zhruba hodinu do pol jednej, povedzme. Takže páči sa, pán Gregor. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Vážení poslanci, poslankyne tohto výboru pre rozpočet, dámy a páni, chcem pripomenúť, že som tu bol keď sa hovorilo o VFR v roku 2014, uplynulo už niekoľko rokov, teda odkedy som tu bol naposledy. A dnes chcem e, stručne odprezentovať dokument Dvora auditorov, čiže ide o budúcnosť eh, VFR, čiže financií EÚ. Pozriem sa na harmonogram. 15. februára sme zverejnili briefingový dokument. Ten ďalší zverejníme v júni, v júli 2018, keď bude zverejnený návrh komisie, dúfam v maji. Medzičasom sme zverejnili alebo ešte zverejníme ďalšie tri dokumenty, napríklad e, v oblasti SPP. To bolo zverejnené tento pondelok. Budúci mesiac zverejníme ďalší dokument o zjednodušení v oblasti súdržnosti. A dnes práve asi pred pol hodinou bol zverejnený e, zjednodušený inovatívny program. V druhej polovici roku 2018 zverejníme naše stanovisko k rozhodnutiu o zdrojoch a taktiež v iných e, sektorálnych oblastiach. Čiže je to dosť komplikované hovoriť o budúcnosti na základe minulosti, ale snažíme sa tam začleniť čo najviac pozitívneho aj na základe doterajších e, publikácií e, najlepšie využívanie európskych prostriedkov, e, stropy, duplicita, kontrolné spravovacie systémy, a taktiež sú tu správy za rok 2014 až 16. Referenčný bod je 16 e, správ e, k rokom 2015 až 2018 a niekoľko stanovisk aj k rozhodnutiu o vlastných zdrojoch a ďalším e, z oblasti politiky súdržnosti a taktiež odvolávka na náš dokument strednodobé prehodnotenie viacročného finančného rámca. V tomto dokumente sa teda snažíme zamerať na jednu časť toho reflexného dokumentu komisie, čiže ako by mal fungovať budúci rozpočet. Pomáhame komisii pretože je to trošku zložité dohodnúť sa o budúcich financiách, čiže rovnováha medzi existujúcimi politikami EÚ a novými výzvami a potom sú tu aj národné priority a taktiež pravidlá na vynakladanie prostriedkov, zameranie na výsledky a granty a rôzne iné finančné nástroje naozaj mnohé oblasti, ale vždy musí byť zaručený súlad. No a k tým výzvam možné vystúpenie Spojeného kráľovstva, čo je ďalšia výzva, ktorá sa tu ešte pridáva. Ďalšia priesvitka. Dobré zásady, ktoré komisia uviedla vo svojom reflečnom dokumente. Snažíme sa ich uplatňovať pri všetkých etapách rozpočtového cyklu. Pozrime sa na náš návrh konkrétne v oblasti pridanej hodnoty. Tu je návrh komisie, aby to teda bolo jadro budúceho VFR, zamerať sa na tie oblasti s najvyššou pridanou hodnotou, zvýšiť aj prostriedky, aj zábezpeky No a toto odzrkadľujú aj články 52 a 56 stanoviska parlamentu k budúcemu VFR. Takže mali by sme mať medziinštitučnú dohodu o pridanej hodnote. Ide o to identifikovať príležitosti, ako využiť rozpočet projekt v záujme pridanej hodnoty EÚ a taktiež ju vyhodnotiť pri nových e, programoch, ktoré majú byť financované. Hovorí sa o, aj o ďalšom rozvoji rámca, to je konkrétne návrh 4 a m, mm, treba vyhodnotiť aj rizika, ale aj prínosy využívania finančných nástrojov a je tu aj správa z roku 2016 o finančných nástrojoch, ktorú chcem pripomenúť. Pridaná hodnota by mala byť aj pravidelne vyhodnotená a porovnávaná v kontexte rôznych európskych programov. Čo sa týka EÚ pridanej hodnoty, tu sú aj predchádzajúce stanoviska, jedno z roku 2010 napríklad. A my máme pocit, že sa treba zamerať na priority, vyčlenovanie prostriedkov, realizáciu a potom ukončovanie programov. Vyjadrili sme sa aj k čistým bilanciám z nášho hľadiska. Podporujeme odporúčanie vysok- pracovnej skupiny na vysokej úrovni o vlastných strojoch, aby bolo jasno v prínosoch a nákladoch, takže tu je naozaj príležitosť eh, zjednodušiť eh, koncept eh, netobilancie. Možno, že to nie je dostatočne jasné pri výdavkoch členských krajín, ale čo je ešte dôležitejšie je, že musíme lepšie pochopiť nefinančné prínosy spojené s členstvom v EÚ. Ďalšia časť, flexibilita v stabilnom rámci. Tu komisia navrhuje zamerať sa na marže, okruhy, dĺžku trvania VFF, VFR, pardon, taktiež využívanie prostriedkov Takže je tu druhý návrh e, zlepšiť e, reaktivitu rozpočtu EÚ. Je to aj vo vašom stanovisku v niektorých bodoch. A my sa chceme zamerať na kapitolu 2. Nástroje flexibility by sa mali hlavne využívať na nepredvídateľné udalosti a záruky, ktoré sa podporujú z rozpočtu EÚ. Nemalo by sa to využívať na, na nepredvídané meškania pri realizácii programov. Potom systém rezerv so všeobecnou rezervou prostriedkov a taktiež špecifické rezervy pre každý okruh, pre dlhodobé výdavky. Ide taktiež o nepredvídané udalosti okrem iného a špecifickejší systém pre transfery z rezervy do rozpočtu alebo medzi rezervami. Teraz návrh 3. Mať e, globálnejší finančný plán. Myslím, že to ide ruka v ruke s bodom 73 stanoviska Európskeho parlamentu a my navrhujeme, aby sa VFR doplnil o ďalší informačný e, finančný plán, ten by sa zameral na isté riziká, predbežné platby a tak ďalej. V minulosti sme hovorili aj o dlhodobejšie e, výhľady. Myslím, že by to bolo v súlade so stanoviskom Európskeho parlamentu a zahrnúť tam aj iné zdroje financovania na realizáciu európskych politík členskými krajinami alebo nejakými súkromnými partnermi. Myslíme si, že takýto e, globálny plán by sa mohol aktualizovať každý rok aby sa zohľadnil vývoj a zmenu okolností. Tento návrh vychádza hlavne z strednodobého prehodnotenia VFR. Zjednodušené pravidla. Komisia sa nad tým zamyslela. Myslím, že by sme sa mali spoločne snažiť tie systémy spraviť lepšie fungujúcejšie, fungujúce, znižiť počet eh, programov a na strane príjmov mali by sme naďalej uplatňovať korekčné mechanizmy. A ako som už povedal, už sme odprezentovali aj niekoľko ďalších dokumentov v oblasti zjednodušenia. Návrh 4. Posilniť eh, výkonnostný rámec. Tu sa chcem poďakovať Európskomu parlamentu za to, že sa odvolávate na výročnú správu z roku 2016. Tá sa špecificky zameriavala na výkon, na výsledky, takže treba znižiť celkový počet programov a ukazovateľov. V súčasnosti je ich zhruba 200 cieľov a viac ako 700 ukazovateľov. A pri takomto počte hrozí duplicita, čiže malo by sa to zjednodušiť, aby to bolo lepšie zvládnutelné. A chceli by sme zdôrazniť aj to, že pri kapitole 3 našej výročnej správy za rok 2016, tak sme sa zamerali aj na kvalitu e, výkonnostných údajov, ktoré sme obdržali od členských krajín. Potom skladanie účtov, to je tiež v našom dokumente. Ide o demokratický transparentný proces. Ide o to rozhodnúť o budúcom rozpočte EÚ a myslím, že našim spoločným cieľom je mať niekoľko, eh, len málo nástrojov mimo rozpočtu EÚ. Návrh 5 teraz. Situácia v roku 2014, odstraňovanie nedostatkov, skladanie účtov. Je to taktiež v stanovisku parlamentu v niekoľkých bodoch. Dobrá transparentnosť a skladanie účtov, to by malo platiť pre všetky e, financie EÚ aj úplná demokratická kontrola a všeobecným pravidlom by malo byť, že všetky orgány by mali byť začlenené do európskeho rozpočtu dlhodobo, ale buďme realisti, nie všetko sa dá spraviť hneď. A ešte poukážem na našu zásadu, ktorú som už spomenul. Je to aj na strane 16 našej správy. Mať jasnú definíciu úlohy a zodpovednosti dosahovanie politických cieľov a využívanie prostriedkov. To všetko by mal management e, doložiť, e, možnosť odstraňovať nedostatky a jednoznačný mandát pre nezávislý externý audit a pridržanie sa odporúčaní po audite. To bolo tak aj v roku 2014. A posledný návrh. Hovorili sme o tom s výborom pre rozpočtovú kontrolu. Verejný mandát pre verejný, mandát, pre verejný audit, čiže všetko formou externého auditu. A ak by to nebolo možné, tak by malo byť zastúpenie na auditorskom výbore na základe skúseností z minulosti. A ešte posledná priesvitka. Tu sú všetky naše návrhy. Iba doplním, že je ešte niekoľko iných správ pre jednotlivé sektory. Tu sme sa zamerali na základné rozpočtové princípy, napríklad zazelenanie tam sme boli trochu kritizovaní mladí farmári, e, e, politika rybolovu, kontroly, certifikačné orgány v kontexte SPP. Potom ďalšia dôležitá oblasť e, súdržnosti, single sky, e, nezamestnanosť mladých, e, Jesper a niekoľko ďalších. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne za túto stročnú prezentáciu dvora auditorov, ako by teda mohol vyzerať rozpočet EÚ, aby mohol byť zrozumiteľnejší pre európskych občanov, aby si uvedomili, čo všetko robí EÚ a s akou účinnosťou. Slovo dostanú spravodajca a spoluspravodajca pre e, VFR po roku 2020 a taktiež spravodajca spolu, spravodajca pre nové vlastné zdroje. Jan Olbricht ako prvý. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade sa chcem poďakovať za vystúpenie dvora auditorov. To trošku mení imič predstavu, ktorú sme my mali ako poslanci, poslankyne. A síce, že Európsky dvor auditorov sa e, zaoberá hlavne postupmi a nie výsledkami. Ja myslím, že táto reflexia môže byť veľmi užitočná. To je reakcia na dokument komisie budúcnosť financií. My máme aj uznesenie na túto tému a niekoľko návrhov a čakáme na váš dokument, ktorý by mal byť zverejnený v júni, v júli. Potom opäť zareagujeme my. Myslím, že by bolo dobré diskutovať niečo, čo je dôležité pre nás, keď hovoríme o budúcom VFR, ale všeobecne aj o systéme. Keď hovoríme o VFR, tak e, si mnohí myslia, že ide iba o čísla, ale nejde o celkové fungovanie rozpočtu. Niečo chcem zdôrazniť. Najskôr európska pridaná hodnota Je tu návrh 150. Hovorí sa tam o tom, čo je európska pridaná hodnota. Myslím, že by to tak mali chápať všetky inštitúcie. Musíme sa rozhodnúť, čo pod tým rozumieme. Rada, komisia, parlament. A potom pristúpiť k ďalšiemu kroku. Hovoriť o tom, čo je európska pridaná hodnota, je zaujímavé, ale až tak veľa to nemení. A potom ešte k tejto časti, ktorá je podľa mňa zaujímavá. Niektorí európsky politici by si mali toto prečítať. Naviac sme zistili potrebu centrálne správovať eh, európske pôžočky, pôžičky čím ďalej tým viac sa využívajú záruky a rastie aj riziko, ktorému je vystavený rozpočet EÚ aj ten budúci. To by mohlo mať dopať aj na FC, to hodnotenie trojité A. Čiže čím viac e, ide o záruky, tým e, vyššie je riziko pre európsky rozpočet. Ja to trochu zjednoduším. Možno, že budeme musieť hovoriť vlastne o tom, čo je EU. Je to banka, je to agentúra, je to podnik, alebo je to verejný orgán. Myslím, že tejto diskusii sa nevyhneme, pretože sa uberáme k novému systému, nie verejný orgán, ale akýsi e, bankový systém a to bude zásadná zmena, takže mali by sme o tom hovoriť v kontexte finančných nástrojov, nie preto, že záruky sú e, teraz e, jednoduchšie, ale riziko zrastá a ide o verejné prostriedky a netreba zabúdať na riziko, takže to je dôležité aj vo vašom dokumente a potom flexibilita. Som veľmi rád, že ste to spomínali, pretože myslím, že pani Tomá to nie je. Preto využijem vás o prítomnosť tých eh, dvoch spravodajcov. Spomínali ste rezervy. Ale má to byť globálna rezerva alebo rezerva v každej kapitole. Nie je jedna. Myslím si, že ten rozpočet by mal byť prúžnejší. A ako to dosiahnuť? Pri s tým, že máme veľmi aj komplikované nástroje a máme komplikované nástroje a pritom vôbec nepoužívame rezervy, takže možno istou cestou jednoduchého riešenia, čo je vytváranie rezerv. Je zaujímavé pozrieť sa na finančný plán ten finančný plán, rozpočtový plán nie je, nemyslím celkovo iba vytváranie rozpočtu, ale finančný plán ako taký, s tým, že sa komisia aj snaží reagovať vytváraním tých projekt, programov, ale myslím si, že naozaj riešením sú korekcie. Žiadne zľavy. S tým všetci súhlasíme, ale nemyslím si, E, nemyslím si, že sa všetky členské štáty zhodnú na tom, že žiadne korekcie. Myslím si, že nás to neminie, možno tomu budeme hovoriť nejak inak. Uvidíme. Tá posledná moja pripomienka je, možno je to otázka len formulácie, ale ja som politika a aj tie formulácie sú dôležité. Hovorí sa tu nielen o dosahovania e, výsledkov, ale aj o tom ich ukázať, preukázať, pretože to je iná vec. Môžeme ten výsledok dosiahnuť a vôbec ho neprezentovať. A dôležité z toho výsledku sa potom výrazným spôsobom maximálne znižuje. Veľmi dôležité v tomto gráfe je práve ukázať a preukázať tie výsledky. A to nielen pre občanov EÚ, ale aby o tom vedeli vlády, aby o tom vedeli národné parlamenty a tak ďalej a tak ďalej. Takže splniť tie ciele, po druhé ich zmerať, zmerať tie výsledky a po tretie prezentovať ich. Čo si myslím, že je veľmi zaujímavé. Je zaujímavé, že to prichádza práve z kontrolného takého inštitúciu radu, že je treba dô, dô, dôležitosť aj tej prezentácii. Ďakujem. Ďakujem pekne, Jan Ovrich. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem. Mne sa nezdalo, nemal som pocit, že by tie vlastné zdroje boli predmetom nejakej veľkej pozornosti. Na jednej strane to chápem, pretože dvor auditorov zodpovedá predovšetkým za to, aby sa diskutovalo o prostriedkoch, o tom, ako bývajú využité, či je ich využívanie náležité a správne či vynakladanie tých prostriedkov je skutočne odôvodnené. Ale úplne si nehovoril o tých vlastných zdrojoch nejak podrobne, takže neviem, či to ten dvor auditorov riešil podrobnejšie. Dovolte mi zdôrazniť sa na pár, e, sústrediť sa na pár bodov. Možno som len nedával pozor, ale rozhodne by som e, býval ocenil, keby sme ten dokument mali k dispozícii pred dvoma, troma mesiacmi, keď sme pripravovali spoločné stanovisko k VFR. Objavili sa tu naozaj niektoré návrhy, ktoré by pre nás boli zaujímavé, keby sme o nich boli vedeli skôr. Účetný účet, dvor auditora je auditorová inštitúcia v službách parlamentu, takže tento dokument by e, som naozaj bol ocenil o mnoho skôr. Sú tam úvahy, ktoré sú z operatívneho hľadiska veľmi inteligentné, hlavne čo sa týka pružnosti, o tom, ako túto flexibilitu zorganizovať s ohľadom na aktuálnu situáciu. Po druhé, váš prístup je koncentrovať ten rozpočet európsky tam, kde je najvyššia pridaná hodnota, ale tá pridaná hodnota nie je nijak definovaná. Vy iba uvádzate, že by bolo treba vytvoriť nejakú medziinštitucionálnu definíciu tejto pridanej hodnoty, ktorá sa potom môže použiť pri porovnávaní programov a odôvodňovaní rozdelenia finančných prostriedkov. Ale ak to je teda pravda, ak má byť pravda, tak, tak je naozaj na čase s tým niečo robiť, pretože my tu apelujeme na európsku prídanú hodnotu, ale nemáme ju definovanú. A ak sa na nej nezhodnú európske inštitúcie, aby to hodnotenie prebiehalo podľa identických pravidiel, tak tá retorika nám nič, v ničom moc nepomôže. Chcem sa vás pýtať, keď tu hovoríte o európskej prídanej hodnote, čo to operatívne znamená, ak ju nemáme nadefinované? Čo to znamená v politike európskej súdržnosti, ak sa píše o európskej pridanej hodnote? Ja viem, že európska pridaná hodnota existuje, ja sám pre seba tú definíciu mám, viem, čo to pre mňa predstavuje. Ale ak sa tu dovolávate takéto koncepcie, čo ten termín potom v praxi znamená operatívne? Alebo treba v spoločnej poľnohospodárskej politike, čo je tá európska pridaná hodnota? Chápem, ako uvažujete teoreticky. Chápem to teoreticky. Ako môžeme teda instrumentalizovať tie vaše odporúčania tej každodennej práci? Pretože viac menej toto sú také zadávacie podmienky, ktoré ste v tej správe naformulovali. Ale nie sú tam kon- konkrétne opatrenia. Zaznamenal som aj tam to, že je tam veľmi veľa o, odporúčaní, ktoré by som rád videla, aby sa rozvíjali ďalej. Píšete napríklad o tom trvání viacročného finančného rámca s tým, že ak VFR trvá 7 rokov, je treba zvažovať, aké budú dôsledky tohoto viacročného finančného rámca až do 13. roku, pretože sa posúvajú platby a tak ďalej a tak ďalej. To, toto je veľmi dôležitá úloha, ktorá by, ktorú by sme mali mať na pamäti pri vyjednávaní o VFR aby sme vedeli, čo bude ešte potom v viacročnom finančnom rámci, aby sme zabránili tým dramatickým situáciám, s ktorými sme sa potýkali v posledných rokoch. Takže to všeobecné násmerovanie, ktoré tu navrhujete v aktuálnej situácii, no nie som si úplne istý, či je to sa to dá uskutočniť, keď nám chýba spoločná definícia európskej spoločnej hodnoty, kde by sme na základe jasných kritérií definovali, čo to je boli by pre európsky rozpočet nadefinované objektívne priority a mali by sme definície, nadefinované kritérie, na základe ktorých by sme vedeli, či sú výdaje relevantné alebo nie. Ďakujem pekne. To boli naši dvaja spravodajcovia. Pani Gardia Zabal, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pán predseda, a chcem poďakovať aj dvoru auditorov za túto správu, špeciálne pánu. Pán, súhlasím s kolegom Dupre, že by bolo fajn mať tieto informácie už pri diskusii pre VFR, keby bola táto správa k dispozícii skôr, tak určite by sme do, dokázali niečo z toho zapracovať. Už toto pred pár mesiacmi a určite to budeme mať na pamäti do budúcna. Poprvé, z veľkej časti súhlasím s analýzou, ktorá je v správe účetného dvora. Vidím tam ale dva problémy. Prvá. V prvej fáze e, komisia a dvor nám hovoria, že je treba vedieť e, a nadefinovať si tie priority, to je prvá fáza, a druhá e, zohnať k tomu prostriedky. Žiaľ, ale je tu ten problém flexibility a tých rezerv, pretože rada nám dá nejaké limity, hranice a my musíme s tými limitmi pracovať. Ale častokrát tie limity sú veľmi nízke, niekedy iba 1%. Preto by parlament chcel môcť využiť 100% tých peňazí úplne od začiatku, aby sa financovali priority, ktoré sme si stanovili, pretože tam nie je vlastne žiadna rezerva pre nečakané udalosti. Ak by sa to robilo naopak, ak si povieme dobre, toto sú priority, toto sú tie prostriedky a toto vám zostáva pre tie nečakané udalosti. Pobytejný prístup. Tá prídená hodnota, o ktorej hovoril pán Dupré, je to debata, ktorá sa e, znova akoby objavuje. Ja si myslím, že by aj nebolo možné def- definovať si tú pridanú hodnotu. Tá sa totiž dá nahliadať z rôznych úhlov pohľadu a v rôznych prípadoch je možné nadefinovať inak, používať rôzne prí, e, kritéria. Preto je podľa mňa pomerne nebezpečné povedať, že by sa rozpočet EÚ mal zamerať iba na programy, ktoré majú vysokú pridanú hodnotu. Pretože v závislosti práve od kritérií, ktoré si vyberiete pre svoje hodnotenie, tak by boli možno projekty, kde by ste kde nič e, ohľadne tej dimenzie pri pridanej hodnoty nenašli. Častokrát sú to životne dôležité projekty pre EÚ. Mňa by zaujímala, ako by znela taká definícia európskej pridanej hodnoty, ale ja si myslím, že to skôr bude taká filozofická debata, filozofická definícia. A na konci aj tak nebudeme mať konkrétne nejaké ukazovatele, ktoré by nám pomohli potom formovať ten rozpočet pre nasledujúce roky je to niečo ako vlastne taká politické, bolo by to politické gesto, ktoré by sa dalo... ako... Niekedy veľmi je ťažké z politického hľadiska to niečo také na, naformulovať. Takže určite by to bola zaujímavá diskusia, ale mohla by byť veľmi nebezpečná, ak by sme sa pri tvorbe rozpočtu sústredili iba na tú európsku prídenú hodnotu. A ďalej, môj problém s platbami. Pán Dupré, hovoril o tom jojo efekte. A o tom, ako, čo môžeme v budúcnosti robiť preto, aby sme sa tomu vyhli. Samozrejme, najjednoduchšie riešenie je mať dostatočne vysoké platby, ktoré budú v tom rámci nastavené a jojo nenastane. Ale všetci vieme, že realita bude iná, že sa tomu nevyhneme, takže je samozrejme veľmi náročné nastaviť tú úroveň platieb. Čo si dvor auditorov myslí o možnom systéme platieb pre takéto prípady, keď sa nevyužijú všetky tie prostriedky, ktoré by sa dali presunúť v tom prípade, ak sú nevyčerpané do rezervy, tak aby tieto platby boli k dispozícii do budúcnosti a e, neriešili by sme potom na každodennej báze, ktoré, ktoré platby, aké má tie platobné limity. Ďakujem, pán Čočovský. Ďakujem pekne. a Budem hovoriť po česky. Aj vy máte nejaké české korenie. Takže ďakujem pekne za tento materiál. Je veľmi komplexný. A e, to, čo tu zaznelo z úst kolegov, áno, možno ten materiál mohol prísť skôr, ale to nie je váš problém, to je náš interný problém. Veľmi často sa tu hovorí práve o tej prídanej hodnote. My v kontrolnom výbore hovoríme o efekte tých vynaložených prostriedkov a o tom, že by sme mali sledovať naozaj, kam tie prostriedky plynú. Jan Obrich hovoril o tom, že niekedy v Európskej únii ľavá ruka nevie, čo robí práva. V rôznych fondoch dávame financie k dispozícii na jednu téma, jednu vec. Na druhej strane, napríklad v polnohospodárstve, e, vyrušíme e, opatrenia na klimat, pre prevenciu klimatických zmien a na druhej strane intenzifikujeme polnohospodárskú vý, výrobu. Takže to si myslím, že mala byť tá pridaná vý, hodnota toho ďalšieho rozpočtu. Ten rozpočet e je veľmi nízky, nejde tu žiadne e, veľmi vysoké čiastky a je treba hľadať ten efekt. To, čo videla obricht, otázka, má byť EU nejaká banka? ktorá bude požičiavať peniaze, alebo má byť koncepcia EU niečo, e, inštitúcia, ktorá bude veci financovať. Nakoľko máme napríklad dávať prostriedky firmám, ako sú veľké korporácie, treba z peniaze na inovácie, keď vieme, že Práve to je motorom európskej ekonomiky. Viackrát sme tu diskutovali o tom na kontrolnom výbere, či 100 miliónov e, investovať do firmy Andreja Babiše na to, aby vyrábal lepší chlieb alebo lepšie toasty a inovovať výrobu Myslím, že to ste veľmi dobre naznačili v tom, e, v te, na tej poslednej stránke, ktorá už žiaľ nie je vidieť. Myslím si, že ďalšie dva roky budú veľmi dôležité na to, aby sme sa dohodli, ako bude tá e, reforma vyzerať. je to iba o own resources, o vlastných zdrojoch. My nemôžeme byť závislí na príjmoch členských štátov v Českej republike sa vždy bude kritizovať EÚ, že tam posielame príliš veľa alebo príliš málo. Je treba vytvoriť systém tzv. nezávislých zdrojov, z ktorých EÚ bude financovaná a preto tento váš materiál je naozaj vynikajúci. Je trošku provokačný a provokuje práve, podporuje toto hľadanie. Ak túto kapitolu ešte posilníte, tak si myslím, tak si myslím, že táto správa môže naozaj poslúžiť na to, aby sme tu v priebehu dvoch, troch mesiacov sa mohli znovu stretnúť a diskutovať o tejto problematike. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, madam Grasli. Áno, tá správa je naozaj dobrá a určite nikdy nie je úplne neskoro. Je dôležité, aby rozpočtový výbor eh, bral do úvahy aspoň tá časť, vytvára, teda zatvára tie medzery v tej, v tej oblasti zodpovednosti a aby sme stále mali vplyv na to a kontrolu nad peniazmi, ktoré komisia spracuje, a to je EDF, e, ten, tento fond, e, Európsky e, rozvojový fond, musí podliehať rozpočtovaniu. A potom je tam debata samozrejme o menovom fonde IMF, Taktiež dvor auditorov sa k tomu musí vyjadrovať a potom sú tam ďalšie oblasti, napríklad rozdielovacia agentúra aj tu nám dvora auditorov povedali, je treba tu byť zodpovedný. To znamená, toto sú naozaj témy, ktoré rozpočtový výbor musí vziať na vedomie, pretože bez výboru rozpočtu to nikto nezvládne. Ani, ani dvor auditorov, ani len komisia, takže preto rozpočtový výbor sa musí naozaj angažovať. Sú tu naozaj časti, ktoré nie sú rozpočtového charakteru, ale sú relevantné a ani o tom nič nevieme. Preto je dobré mať auditora dvor auditorov a je dôležité tieto správy od vás dostávať. To je pre nás naozaj veľká hodnota. Vďaka tomu získavame prehľad o tom, čo sa deje v oblastiach, v ktorých nemáme priamy prehľad. Takže naozaj je pre nás dôležité, aby sme venovali pozornosť hlavne odporúčaniu číslo 6 a tento rozpočtový výbor by mal túto toto odporčenie zjať naozaj vážne. Samozrejme, sme pod ohromným tlakom. Celý rok sa venujeme tej rozpočtovej kontrole na tomto výbore. Celý rok riešime programy, ktoré nenaplňujú svoje ciele. Boli dva e, katastrofálne audity na tému greening, kde bolo 12 miliard eur každý rok vyhadzujeme do vzduchu. Nesp- nesplnili sa cieľa 18, plus 18 miliard teda v programe pre mladých ľudí. No a čo a teraz to bude bežať ďalej, hold, je to tak? Hlavne, že je tam nejaká podpora. Nie, nemám nič proti podpore poľnohospodárstva, ale potom je treba to nazvať pravým menom. Sú to subvencie a netváriť sa, že sú to nejaké projekty a programy, ktoré neplnia svoje ciele. Takže naozaj tie projekty, ktoré neplnia tie ciele, tam je treba mať väčšiu odhodlanosť v parlamentu s tým niečo robiť. E, náš teda rokovací poriadok to umožňuje a mali by sme s tým niečo robiť, aj keď sa to doteraz nikdy neurobilo ďalej. Finančné nástroje, zvyšované používanie týchto finančných nástrojov je kľúčové, pretože tam je tisíc rôznych modelov, o ktorých dvor teda nič nevie, ani my nevieme, čo sa tam deje. Takže otázka je naozaj dobrý nápad, aby toto odporúčanie tam bolo. To mi robí vrázky. A potom jedna kľúčová vec, ktorá sa tam neobjavuje, to je otázka RAL. Keď sa pozrieme na rozpočet, tak sa človeku zamotá hlava. Tie RAL, e, v štruktúrálnych fondoch rozvojovej pomoci treba povedať, čo tu môžeme urobiť. Myslím si, že e, taký dlhodobý plátobný odhad síce ten problém nevyrieši, ale je treba aspoň vedieť, čo tu robíme. Ďakujem pekne. Pani predsednička, pani Malitič. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďaká za túto prezentáciu. Chcem sa spýtať opäť na tú európsku pridanú hodnotu. A vec, ktorá podľa mňa s tým súvisí, a síce posilňovanie toho výkonnostného rámca. Máme pred sebou sadu odporúčaní, ktoré majú túto, e, túto performan- výkonnostný rámec posilniť. A vždy si kladiem otázku, dobre, teraz sa pripravuje vlastne ďalší viacročný finančný rámec. Ale Zatiaľ nemáme e, stratégiu 2030, to znamená, nemáme dokument s jasnými strategickými líniami a VFR plus rozpočet by mal byť konzistentný s prioritami tejto stratégie, ktorú k dispozícii zatiaľ nemáme. Takže otázka, máme to pripravovať teraz paralelne a potom až vytvoriť ex posto prepojenie? Táto stratégia by tiež mala diskutovať tú európsku prídenú hodnotu. Ako zvyšovať túto európsku prídenú hodnotu a synergie s národnými rozpočtami. S malým európskym rozpočtom nemôžeme vyriešiť všetky problémy. A potrebujeme naozaj väčší vplyv a väčšie synergie e, s týmito národnými rozpočtami. Tretí bod, veľmi zaujímavý, ktorý ste mali v tej prezentácii o tom, ako definujete pridanú hodnotu. Sú tam informácie o tých výročných in, e, správach, respektíve informáciách o tom, aký je výsledok hospodárenia, čistý výsledok hospodárenia. S tým, že sa tu riešia finančné aj nefinančné výhody členstva EÚ a to je naozaj fantastická vec. Momentálne analizujeme neustále iba náklady, e, výhody a tak ďalej, tú výsledovku proste, čo e, sa do rozpočtu zaplatí, čo ktorá krajina z toho dostane, ale tu tá logika veci je, že čo je tá prídená hodnota. Možno je, sú to nejaké benefity, ktoré máme z jednotného e, trhu, posilnenie, potom vidíme jasné zvýšenie koheznej politiky, ktorá tiež posilňuje jednotný trh a silnejšie jednotná trhu potom profitujú hlavne tí čistí plastci do rozpočtu EÚ. Takže takéto veci nám určite pomôžu lepšie vidieť, aké sú tie plusy pre členské krajiny. A posledná téma, a to prepojenie, je to prepojenie na finančný plán, finančné plánovanie. Tento váš návrh je naozaj vec, ktorá je viac než, než potrebná. Častokrát si veci naplánujeme a potom niečo iné sa robí, neprípadne zaplatí, potom máme oneskorené platby a tak ďalej. Ale na to, aby to fungovalo, potrebujeme lepšiu komunikáciu s členskými krajinami, intenzívnejšiu komunikáciu. A mali by sme si nastaviť konkrétne nejaké IT systémy, prípadne monitorovacie systémy, aby sme sledovali, v akom stave sa tie programy implementujú na úrovni členských štátov, tak aby sme boli schopní lepšie plánovať na úrovni európskeho rozpočtu. Ďakujem pekne. Ďakujem, už sa nik nehlási o slovo. Ak dovolíte, tak niekoľko pripomienok teraz z mojej strany. V prvom rade sa chcem poďakovať dvoru auditorov. Nie je to uh, definitívna práca, ide o briefing. Máme ešte niekoľko týždňov, možno až mesiacov na to, aby sme sa posunuli vpred. Ide tu o zásadnú tému a musíme túto príležitosť využiť asi budú potrebné ešte ďalšie stretnutia s účtovným dvorom, aby sme si ujasnili našu rozpočtovú víziu. Rozpočet EÚ je samozrejme špecificky e, nerešpektuje rozpočtovú jednotu, preto máme taký vesmír treba flexibilitu a preto sa na novo vymýšľajú isté periférne nástroje a keďže nie sú e, zdroje, tak e, sa tam dosť e, inovuje pákové efekty. Funguje to na začiatku dobre, ale ak sa na to pozrieme otvorene, tak je jasné, že sú s tým spojené aj rizika a dôjde aj ku stratám. A to samozrejme má dopad na rozpočet. Ako sa teda dostať z tejto situácie, e, tá roztrieštenosť rozpočtu, kvôli ktorému je taký nečitateľný Ehm, experti tomu možno rozumejú, ale parlament a občania už podstatne menej. Ani univerzálnosť rozpočtu sa nerešpektuje, nie sú jasné všetky príjmy, všetky výdavky. Hovorili sme o tom do obedách, napríklad pri Brexite. Hovorí sa o strate vo výške 14 miliárd, pretože boli čistým prispievateľom, ale Spojené kráľovstvo, ak uzavrie dohody ako Norsko a Švajčiarsko napríklad, tak budú z toho opäť príjmy pre európsky rozpočet a pozrieme sa e, na ten rozpočet a hľadáme tie mm, prostriedky, ale tie tam nefigurujú, pretože idú priamo do istých krajín, ktorým pomáhame v rámci súdržnosti. Vy dvor, e, účtovný dvor, e, by ste mali na to poukázať, ak dajú 4 až 7 miliard vďaka dohodám ako Norsko a Švajčiarsko, tak to automaticky nepôjde do rozpočtu. E, mohli by ste sa e, k tomu vyjadriť, ako môžeme mať e, rozpočet, ktorý má uvádzať príjmy a výdavky. A pritom sú tu takéto postupy. 3 miliardy napríklad sa poskytujú Turecku. Malo by to byť konkrétne pre sírskych utečencov, ale je to iba aj miliarda z rozpočtu. Možno, že by ste sa mohli vyjadriť k týmto osobitostiam, osobitostiam e, európskeho rozpočtu. Mohli by mať e, potom e, ľahšie pochopiteľný rozpočet, čitateľnejší, bolo by jasnejšie v tých postupoch EÚ. A potom tá pridaná hodnota, keď o nej hovoríte mohli by sme sa vyhnúť definícii e, spoločného európskeho e, tovaru. No a pridaná hodnota nie je to niekedy presun právomoci na EÚ a prostriedky členských krajín by mohli z národného prejsť do európskeho rozpočtu a tým by sa dokázala práve tá európska pridaná hodnota, pretože to, čo sa e, vynaloží na národnej úrovni, nie je tak účinné, ako keby sa to e, využilo kolektívne na európskej úrovni. To by mohol byť dôkaz pridanej hodnoty EÚ. Myslím, že treba sa snažiť o definíciu pridanej hodnoty. Pri kohezných fondoch je to jasné, ide o solidaritu medzi členskými krajinami, niektorí treba pomôcť pri rozvoji, ale inak je to e, také spoločné spravovanie e, skôr a členské krajiny si tak e, e, chránia svoje záujmy. Vy ste hovorili veľmi zaujímavo, ale povedali ste aj o VFR, ale povedali ste, že by bolo dobré mať niečo samostatné pre nepredvídané okolnosti. E, dobre, takže VFR na všetko, čo e, je predvídateľné a každý rok by sme potom hovorili aj o tých nepredvídaných výdavkoch a reakcii na, na také tie palčivé problémy Dúfam, že sa nám podarí ešte stretnúť o niekoľko týždňov a hovoriť o tom, ako by mohol vyzerať európsky rozpočet, kritickejšie sa pozrieť na súčasnú situáciu. E, sú tu i, i v je známy, pochopiteľný, takže e, tomu VFR treba opäť dať taký súlad a viditeľnosť, musí tu byť zaručená jednotnosť, univerzálnosť a taktiež úprimnosť a ročný charakter toho európskeho rozpočtu. Možno, že za komisiu pani Aldea. Chceli by ste niečo doplniť? Merci, prezident. Uh, like... Ďakujem, pán predseda. Rada by som privítala chcela by som privítať príspevok dvoru k ďalšiemu VFR. Teraz sme v tej úvodnej fáze, kedy budeme pripravovať návrh, ktorý bude potom predložený v maji konštatujeme, že je tu viacero oblastí, ktoré sú predmetom e, spoločného prístupu komisie, pokiaľ ide o kontext prípravy VFR, pokiaľ ide o pridaná hodnota, výkon, e, zodpovednosť, zodpovedanie sa, accountability, to sú podstatné kľúčové prvky, pokiaľ ide o prípravu ďalšieho VFR z nášho pohľadu a pár slovami k trom veciam, ktoré zazneli. Najskôr pridaná hodnota. Pokiaľ ide o komisiu, a myslím si, že aj komisár Rettinger viackrát vysvetlil, že koncepcia pridanej hodnoty sa ťažko vysvetľuje a definuje. A je potrebné ju analyzovať na základe rôznych elementov, na základe prvkov účinnosti, efektívnosti, zjednodušenia, synergií a modernizácie programov. Podľa nás by bolo ťažké dohodnúť sa na skutočnej definícii. E, myslíme si, že by bolo lepšie mať e, komplexné chápanie e, tej myšlienky pridanej hodnoty, ale nebrať to ako nejaký vzorec, že tu máme nejaký vzorec, tak to vyzerá pridaná hodnota. Áno, môžeme robiť tento program, ale nie, nemôžeme robiť tento ďalší program. Druhá vec, ktorej by som rada niečo uviedla, dlhodobé odhady e, budúcich príjmov a výdavkov, zabezpečenie stability a predvydateľnosti platieb, hromadenie nezaplatených, neuhradených platieb a tak ďalej, to sú vzdielané ciele. V rámci návrhu VFR by sme chceli poskytovať e, veľkú časť informácií, ktoré navrhuje tvor. A takisto by som chcela, aby v novom e, rozpočtovom nariadení bol nový článok 247, je tam, ktorý predpokladá nové výkazy, ktoré sa budú týkať dlhodobých odhadov budúcich príjmov a výdavkov. Takéto nové vykazovanie bude zohľadňovať aj budúce riziká, ktoré budú prameniť z finančných nástrojov a záruk. Ale takisto by som rada zdôraznila, že všetky tie veci, ktoré existujú teraz a ktoré pochádzajú z finančných nástrojov a z rozpočtových záruk, sú vysvetlené podrobne a sú zahrnuté v konsolidovanej ročnej závierke, ktorú komisia pripravuje a schvaluje každý rok. Posledná vec, o ktorej by som rada niečo uviedla, sa týka výkonového rámca. Súhlasíme s dvorom, že musíme zjednodušiť e, výkonový rámec, ktorý teraz máme. Je dôležité identifikovať tie skutočné reálne priority, aby sme vedeli k tým naviazať tie ciele a potom jasne identifikovať, aké sú tie kľúčové ukazovatele, ktoré umožnia komisii e, vysvetliť, ako e, rozpočet EU prispieva k týmto prioritám. Teraz máme rozpočtový výkonový rámec, ktorý je ktorý existuje, ale je komplikované to dosť, pretože tam 700 ukazovateľov musíme ktoré to zabezpečiť. A to aj robíme v rámci tejto prípravnej fázy ďalšieho VRF, aby to bolo lepšie. Ďakujem toľko z mojej strany. Merci, madame. Ďakujem pekne. Pán Gregor, pre 12.30 neskončíme. Budeme mať problém s pretlmočením, takže stručne prosím, určite vás ešte budeme môcť pozvať na náš výbor. Nemôže to ostať e, v súčasnom stave. Treba ísť e, až nakoniec v tých odporúčaniach a samozrejme nepodceňovať e, kritickú analýzu. Ďakujem pekne. Pokúsim sa sústrediť na horizontálne veci, ktoré boli spomenuté viackrát. Samozrejme, privítali by sme možnosť mať teda môcť predstúpiť pred eh, výbor KOND ako aj Badž. Tie dokumenty pre briefing sme eh, rozdelili na dve, tak aby to bolo interaktívne v rámci toho procesu. Najskôr sme plánovali reagovať len na návrh eh, komisie, ale takýto dvojstupňový proces nám dáva dodatočné príležitosti pokiaľ ide o výkonový rámec a pridanú hodnotu, samozrejme to je oblasť, kde je relatívne jednoduché dať odporúčanie, ale pokiaľ ide o praktickú implementáciu v tých jednotlivých odvetvových politikách sa to stáva samozrejme náročnejším a netvrdíme, že nerešpektovanie pridanej hodnoty alebo malé rešpektovanie pridanej hodnoty alebo nízky výkon nevyhnutne znamená škrty v rozpočte. To nehovoríme, sme pomerne obozretní Rozpočet EU bude musieť e, zostať redistributívnym rozpočtom pre rozdeľovacím aj do budúcnosti, ale mm, pokiaľ ide o implementáciu tých politík, mohlo by sa to sústrediť viac na výkon a na výsledky konkrétnych politík. Súhlasím s tými, ktorí povedali, že je ťažké e, zadefinovať e, pridanú hodnotu pre EU. V tejto chvíli používame definíciu komisie, ktorá bola takisto predstavená v tom dokumente No, ktorý nad týmto uvažoval. Možno by sa dalo uvažovať aj nad eh, spolufinancovaním a požiadať členské štáty, aby viac a viac prispievali eh, k tým politikám, ktoré, ktorých hodnota sa znižuje alebo pridaná hodnota sa znižuje. Takto by sa to dalo zvládať, pokiaľ ide o potrebu flexibility finančného plánu. Bude podľa mňa dôležité, aby všetky informácie o zdrojoch mimo rozpočtu EÚ boli k dispozícii v rámci eh, procesu e, príjmania rozpočtu naozaj vítam preto odsek 73 v pozícii parlamentu. Pokiaľ ide o náš mandát, e, vítam akúkoľvek podporu, ktoré by sa nám dostalo zo strany parlamentu, pretože si myslím, že to je kľúčové, aby sme dokázali zabezpečiť audit nielen e, výdavkov rozpočtu EÚ, ale aj pokiaľ ide o Európsku investičnú banku Čím viac programov bude financovaných cez finančné nástroje prostredníctvom EIB, o to viac je nevyhnutné sústrediť sa na záležitosti koordinácie. V minulosti sme mali správu o doprave pomory, morskej doprave, kde sme jasne povedali, že časť je financovaná z rozpočtu EU a zvyšná časť z, mimo zdrojov EÚ a že sme financovali dva prístavy, ktoré boli blízko geograficky a že jednoducho to nefungovalo. Otázka pružnosti platieb, to bolo spomenuté takisto princípe sme súhlasili s parlamentom, že by nemali byť žiadne obmedzenia, pokiaľ ide o prevod e, prostriedkov z rokov, kde neboli vyčerpané do ďalších rokov. To je vec, ktorá dúfam bude zmenená. Pokiaľ ide o vlastné zdroje, som rád, že naša pozícia z rokov 1999, 2005, 2011 tam bola reflektovaná, boli sme pomerne synchronizovaní, mali sme rovnaké postoje. V poslednom stanovisku z roku 2012 sme konštatovali, že zdroj na základe DPH je pomerne komplexný a odvíja sa od daňového základu. Hovorili sme o tom, že ide o ten vzťah medzi sadzbou a medzi vybieranými peniazmi, že je to nejasné a takisto je tam istý colný rámec alebo colný aspekt, ktorý do toho vstupuje. To je mimoriadne dôležité, pokiaľ ide o vlastné zdroje, hlavne v tej e, piatej sekcii, kde ja pracujem. Pokiaľ ide o Brexit, tak budeme riešiť aj riadenie finančných rizík e, z pohľadu vlastných zdrojov. Budeme sa samozrejme e, týmto zaoberať aj v budúcich auditoch. Možno by som to tu uzavrel a rád by som potom opäť znova prišiel. Ďakujem. Myslím, že by ste mohli pridať aj tú negatívnu pridanú hodnotu. Tá absencia Európy niekedy môže stať peniaze napríklad pri daňových podvodoch, daň, podvodoch z DPH. Možno, že hovoriť teda aj o negatívnej pridanej hodnote vo vašej správe, ak teda absentuje Európa a zdôrazniť eh, teda tú potrebu Európy. Dobre, teraz eh, si dáme prestávku, pokračovať budeme o pol tretej. Nové eh, regulačné aspekty, správa eurozóny spoločne s Výborom pre hospodárske a menové veci.